Dobré ráno, milé kolegyne a kolegovia, srdečne vítajte na zasadnutí Výboru pre životné prostredie. Dnes do poludnia e, máme celý rad hlasovaní. Dúfam, že hlasovacie karty majú všetci so sebou, ako vždy. Budeme ich potrebovať. A predtým, než začneme, Linda McEwen nám chcela ešte niečo povedať. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán predseda, dnes do poludnia sme zistili lobbystov, ktorí sú pod názvom Transparency, e, fungujú, ale napriek tomu sú to lobbysti. Nemyslím si, že je fér, keď materiály, ktoré distribujú nám, poslancom výboru sa dostanú do rúk aj takýmto lobbystom, pretože si ich jednoducho zobrali zo stola, kde sú pripravené na distribúciu. Ja by som bola rada, aby sekretária toto oznámil ďalej. Ja, Áno, tiež si to myslím. E, na budúce budeme musieť dávať väčší pozor. Sekretariát si nič nevšimol, prišiel pravdepodobne do sálu, kým to ešte nikto nebol. Áno, ja som chcela sa vyjadriť k tej istej veci. Ja som už veľmi dlho členkou tohto výboru a myslím si, že takéto veci sa dejú dosť dlho a úlohou poslancov eh, je naozaj sa zaoberať témou, ktorá je podstatná a nie sa vyhýba takýmto nekalým praktikám a úniku informácií, tieto všetky veľké slova o transparentnosti a etickom kódexe je jedna vec, ale ako komunikovať s vonkajším svetom a aj s lobistickými skupinami, to by malo byť istým spôsobom regulované. Ja som vždy bola e, striedma v tejto veci aj voči lobbystom, ale teraz si myslím, pán predseda, že naozaj sa správajú nehorazne lobbysti a keď som, keď ide o prístup do Európskeho parlamentu a prístup k dokumentom, podľa mňa by to malo byť e, prísnejšie regulované a mali by to olutovať všetci, ktorí prestúpia takéto prísnejšie pravidla. Musím sa sťažovať, ja som nedostal nič, teda pre predsedníctvo sa s ničím nepočítalo, ale toto posolstvo k nám došlo, takže budeme musieť dávať väčší pozor. Pravdepodobne sa to stalo ešte predtým, ako niekto prišiel do sály. Dostávame sa k bodu číslo 8 nášho programu obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, korrigendum. Satu Hasi sa prihlásil o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa v mene pani Evans, ktorá je spravodajkyňou a nemohla prísť. Ide tu o to, že v korigende sa má usúvzťažniť e, legislatíva týkajúci sa smernice ROHS e, s novými vykonávacími predpismi. Európsky parlament prijal stanovisko v prvom čítaní predtým, než e, toto nariadenie 1. marca tohto roka vstúpilo do platnosti, ale smernicu nebolo možné dovtedy publikovať. A Keďže tu ide o právne služby, ktoré sa mali zosúľadiť na rade a na parlamente pri publikovaní. Teraz, po 1. marci tohto roka, nie je možné už zavádzať žiadne pravidla podľa pravidel, pravidel komitológie, preto musíme zladiť e, tieto dve právne normy predmetným korigendom. Ďakujem. Máme teda len jedno hlasovanie. Urobíme ho elektronicky. Otváram hlasovanie. Kto je za, kto je proti, Končím hlasovanie. Päťdesiatšesť eh, hlasov eh, máme eh, za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Takže schválené. Pokračujeme bodom číslo 9. Opäť ide o korigendum, falšované lieky. Aj tu máme len jedno hlasovanie, opäť elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Opäť jednohlasne schválené, 54 sa vyjadrilo za, nikto nie je proti, e, nikto sa nezdržal, takže aj táto téma je schválená. Dostávame sa teraz k trochu e, objemnejšiemu hlasovaniu. Ide o zmenu a doplnenie smernice E, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území. E, spravodajkyňou je Corinne Lepage. E, Kristina Cortine sa prvá hlási o slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcela som povedať, že tento dokument bol skoncipovaný autorom, ktorý nie je, autorkou, ktorú, ktorá tu nie je. Chcem jej poďakovať, ale treba podotknúť, že naozaj nebolo dostatok času na um, náležité spracovanie tejto témy. Ja som žiadala niekoľkokrát o odklad tohto hlasovania, žiadala som o rozpravu. Prečo? Myslím si, že tento dokument naozaj treba ešte skvalitniť, aby sme nemali problémy s radou, pretože doteraz sme mali problémy s radou. Sú tu opakovane vyjadrené e, veci, ktoré treba vyjasniť a vyčistiť tento dokument a necítim sa veľmi spokojná, že sme museli v takom chvate skoncipovať takýto dôležitý dokument. Toľko z mojej strany. Prosím spravodajkyňu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, teraz eh, budeme poskytovať stanovisko k návrhu komisie. Cieľom je dať viac eh, priestoru členským štátom EÚ, viac slobody pri eh, znižovaní medzných hodnôt, ktoré sa týkajú mm, pestovania geneticky modifikovaných e, rastlín na ich území. Rada by som poďakovala všetkým, ktorí mi pomáhali s, s koncipovaním vrátane tieňových spravodajcov. Stretli sme sa veľakrát pri tejto práci. Takisto administrátorom ďakujem aj pani Gutierrez, ktorá naozaj túto neľahkú prácu vzala veľmi vážne a nevieme, či bude možné o 8 dní odložiť hlasovanie o tomto texte, ale mali by sme v EPP viac času pripraviť lepšiu, lepšie znenie. Budeme mať už hlas, e, druhé čítanie o informáciách pre spotrebiteľov, potom sa úplne zmení program a potom už by nebolo možné hlasovať, preto len uh, bolo možné sa rozhodnúť hlasovať dnes. Viem, že to nie je dokonalé riešenie, ale tento svet nie je dokonalý a preto návrh, ktorý máme pred sebou, sa dá považovať za celku vyvážený. Mm, reflektuje želania rôznych strán a aktérov, nie vždy plne, ale Komisia nám odovzdala podklad k, tom, k tomuto textu. Želá si, aby mali väčší manevrovací priestor členské štáty EÚ. My by sme však mali zabezpečiť, aby tu bol aj komunitný základ, komunitné hodnotenie predmetnej tematiky. Ja myslím si, že tento text nám to umožňuje. Mojou druhou poznámkou je, že chceme zvýšiť právnu istotu to sme sa pokúsili tým, že sme zmenili právny základ a všetky strany by sa mali tešiť väčšej právnej istote a neporušili sme ani pravidla vnútroevropského jednotného trhu. Závery rady z decembra 2008, ktoré súvisia s touto témou, sú tiež e, celkom dobre reflektované. Takže takto vyzerá návrh, ktorý máme pred nami. Ešte raz chcem poďakovať, som skutočne vďačná tým, ktorí celé hodiny strávili nad nachádzaním kompromisných riešení. Myslím si, že sa nám to podarilo. Ďakujem. Ďakujem. Máme tri identické pozmeňovacie návrhy. E, Sabine Vic zťahuje svoj. To znamená pozmenujúci návrh 10, 11, 12. Hlasujeme o nich. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. Dostávame sa ku kompromisnému pozmenujúcemu návrhu 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí? Ďalej nasleduje konsolidovaný pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Konsolidovaný pozmenujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý Kompromisný pozmenujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromisný pozmenujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Konsolidovaný pozmenujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Takisto prijatý. Konsolidovaný návrh 8. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. V poriadku, skontrolujeme to. Otváram hlasovanie. Číslo 8. Jeden eh, EPP je navyše a jeden zde. Končím hlasovanie. 31 k 27, to znamená schválený. Neviem, ak, ako prešlo moje hlasovanie. Mohli by ste zaratať aj môj hlas, prosím? Takže je to za, hlas za. Keď hlasujeme elektronicky, tak platí len to, e, čo bolo elektronicky odhlasované. Možno, že by ste si mohli ešte e, zabezpečiť tú e, kartu cez asistentku. Za 5 minút by sa vrátila, tak by sa vám to oplatilo. V poriadku, takže dostávame sa ku kompromisnému pozmenujúcemu návrhu 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý? Konsolidovaný návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Konsolidovaný návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Konsolidovaný návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromisný návrh 13. Kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. Konsolidovaný návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Konsolidovaný návrh 15, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 16, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Konsolidovaný návrh 17, kto je za, proti, zdržali sa takisto prijatí. Teraz sa dostávame k jednotlivým článkom. Päťdesiatpäť, Badstas, Schlüter, Rivasi, kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 56. Skontrolujeme 55. EPP sa veľmi angažuje, ale má tri hlasy navyše. Dobre, končíme hlasovanie schválený. Pozmeňujúci návrh 56, kto je za? Proti? Zdržali sa? Rovnaká väčšina. Prijatý. Pokračujeme 62, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Dostávame sa na stranu 6. Agri 9. Žiadne hlasovanie. To znamená, prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 84 na strane 6, úplne dole. 84, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí? strana 14. identické návrhy 86, 87 a Agri 12. Kto je za? Kto je proti? Budeme to musieť skontrolovať elektronicky. Končím hlasovanie. Bolo to veľmi tesné, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 88, kto je za? proti, zdržali sa zamietnutý. 89, kto je za, proti, zdržali sa. Mne tam ako keby vypadávalo slovo, ja zachytím. Áno, strana 17. E, pozmenujúci návrh 99 e, a Agri 13. Nie všetky skupiny majú to isté číslovanie strán, takže je to e, trochu metúce. Ďakujem. U mňa je to strana 17, neviem teda, ktorá strana je to u vás. Pozmenujúci návrh 99 a Agri 13. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutí. Prechádzame k pozmenujúcemu návrhu 100. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 101. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutí, 102, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí, 103, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme elektronicky, 103, Končím hlasovanie. Zamietnutý. Chýba tu pravdepodobne hlasovací listok kolegyne Mana, ale to už nemôžeme zmeniť. Takže e, prejdeme k Agri 14. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutí. Prekontrolujeme to elektronicky, e, Agri 14. EPP, u EPP máme jedného navyše. Jednu kartu musíme z UEPP odstrániť. Teraz je to v poriadku. 45 za, 12 proti, 2 sa zdržali. Prijatý. Zdá sa, že predtým viacerí nezdvihli ruky. 108 a 109 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Opäť musíme skontrolovať elektronicky. U EPP opäť máme jeden hlas navyše. Končím hlasovanie. Veľmi tesné. Zamietnuté. 110. Renáte Zoma, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 111. Kto je za? proti, zdržali sa, prijatý. Agri 17, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 7 odpadá. Takže prechádzame k návrhu 112. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 113. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 114. Kto je za? proti, zdržali sa, prijatý. Agri 18, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. E, úvodné ustanovenia 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Kontrolujeme elektronicky pozmenujúci návrh 13. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. Pokračujeme pozmenujúcim návrhom 22, úvodné ustanovenie 2a. Kto je za? 22. Kto je proti? Zdržali sa? Budeme to musieť opäť skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 23. Kto je za? 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pokračujeme pozmenujúcim návrhom A9 93, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 54, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. a sme prakticky na konci hlasovania, čo je výborné. Urobíme najprv záverečné hlasovanie k návrhu elektronicky, kto je za. U EPP máme opäť jeden hlas navyše. Končím hlasovanie. 34 hlasovalo za, 9 proti, 17 sa zdržalo. Druhé hlasovanie Draft Legislative Resolution. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 34 hlasovalo za, 10 proti, 16 sa zdržalo. Srdečne blahoželám eh, spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla. A ako vidíme, budeme eh, potrebovať ešte eh, určitú poradenskú činnosť, čo sa týka hlasovania v plene. Ale ide o tému, ktorá mnohých zaujíma. Takže dovolte, aby som sa poďakovala aj u sekretariátu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 So, dann kommen wir zur nächsten... Dobre, takže môžeme pristúpiť k ďalšiemu hlasovaniu. Je to bod číslo 11. Je tu SPP do roku 2020. Zvládnutie budúcej výzve v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území. Spravodajkne je pani Karin Kádenbach. Tu sú nejaké zmeny, ktoré vám potom oznámim, keď sa dostaneme na príslušné miesto. Môžeme začať a ako prvý je návrh číslo 11 Krista Klas a ďalší, kto je za? Proti? Držali sa? Schválená. Zufrieden? Spokojní ste, bolo to schválené. Pán Schnellhardt ma chcel popraviť, že to bolo schválené, ale vidím, že ste veľmi rád, že to bolo schválené. Dobre, potom tu máme kompromis číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz návrh 7. Je tam hlasovanie po častiach. Prvá časť to je za. Proti. Drželi sa. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti. Drželi sa. Overíme. Takže overíme si druhú časť. EPP, eine Stimme. EPP tu má jedného navyše. Dobre, končím hlasovanie. Zamietnuté. Ja. 9. Teraz číslo 9. Kto je za? Proti? Drželi sa. Schválené. Návrh 12. Za? proti, overíme si to, nebolo to jasné, otváram hlasovanie. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. Schválená. Návrh 14 za proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 17. Hlasovanie počasie, prvá časť za. Proti zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Jetzt kommt konsolidierter Antrag. Teraz konsolidovaný návrh 3. Kto je za? Proti? Áno, pri tom konsolidovanom návrhu číslo 3 máme hlasovanie po častiach. Teraz prvá časť, to je za. Proti? Držali sa? Schválené. Druhá časť za. Proti? zdržali sa, schválené. Druhú časť te uveríte, dobré? Pre tých, ktorí mi neveria. Za IPP e tu jeden člen navyše. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz 30. Gaston Franco, kto je za? Proti? Zdržali sa? Ako hlasovali socialisti? Boli ste za? Takže potom to bolo schválené. Potom návrh 28, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 29. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Konsolidovaný návrh číslo 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz návrh 56. Pani Antonesku, kto je za? Sa tu? Naša politická skupina je toho názoru, že náš návrh 51 by mal byť schválený, lebo kompromis číslo 3 e, eh, nepokrýva e,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 konsolidovaného návrhu číslo 3 bola schválená, sme toho názoru, že 51 odpadá. A to isté sa týka aj 45. Damit machen wir weiter mit dem Änderungsantrag 56. Pokračujeme ďalej 56. Antonesku, kto je za? Proti? Drželi sa? Schválené. 39 McEwen za. proti, drželi sa, zamietnuté. 40. Oreste Rossi za, proti, drželi sa. Overíme. 40 si overíme. Abstimmung beendet. Teraz skončím hlasovanie. Bolo to schválené. 41 za. Proti. Držali sa schválené. 43 za. Proti. Držali sa. Zamietnuté. 44 za. Proti. Držali sa. Schválené. 37 za proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 47 za, proti, držali sa, schválené. 54 za, proti, držali sa, schválené. Bolo to hlasovanie po častiach, takže o čom sme teraz hlasovali presne? Ne, es geht mit 55 weiter. Nie, bola to chyba. Pokračujeme ďalej 55, takže 55, hlasovanie po častiach. Teraz prvá časť, kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté. Druhá časť, za? Odpadá to? Aha, odpadá. A teraz. Konsolidovaný návrh C6 Pani Kádenbach stiahla svoju podporu, ale napriek tomu o tom hlasujeme. C6, kto je za? Proti. Zdržali sa, overíme. Otváram hlasovanie. PPE 2 zu viel. EPP tu má dvoch členov navyše. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. C6 sme zamietli. Tým pádom teraz hlasujeme ďalej o 58, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 57 za. Proti. Zdržali sa. Overíme 57. Beendet. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. 59 za. Proti. Zdrželi sa, zamietnuté. Teraz 63. Hlasovanie po častiach, prvá časť. Proti. Zdržali sa. Schválená druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. A teraz na identické návrhy 6465, kto je za? proti, držali sa schválené. Teraz 66, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa, Schválené. 72, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz pokračujeme 73. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 74 za proti, zdržali sa, schválené, 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 77, 78, 79, 80, 81 sú identické návrhy, kto je za, proti, zdržali sa schválené. A teraz tu máme 82 za, je ten odpadá. Uh-huh, uh-huh. 84 za, proti, zdržali sa, schválené. 86. hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválne. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 88 za. A ešte 87. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 88 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 8. Konsolidovaný návrh 8. Kto je za? No máme tu dve časti. Teraz prvá časť. Kto bol za, kto je proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Teraz pokračujeme ďalej 93. Kto je za? 93. Proti? Zdržali sa. Radšej si to overme. Overíme si 93. Končím hlasovanie. Schválené. 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 106 za, proti, zdržali sa schválené, 107 za, proti, zdržali sa schválené, 108 za, proti, zdržali sa schválené, 95 za, proti, zdržali sa schválené, 98 za, proti, zdržali sa schválené, stovka za, proti, zdržali sa schválené, 99 za, ešte raz 99 za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalší návrh odpadá. A dostávame sa k 109. Kto je za? Proti? Zdržali sa, schválené. 97 za. Proti? Zdržali sa, schválené. 101 za. Aha, sa tu asi sa hlási o slovo, nech sa páči. Ja tu mám ústny pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka tohoto návrhu, ako aj ďalšieho pozmeňujúceho návrhu. A síce ide tu o to, že pri tomto návrhu, a teraz by som veľa prečítať tú, uzmenen, tú pozmenenú neznenie no, znepokojenie v súvislosti s environmentálnou situáciou. Ide tu o to, že musia tu byť kritéria udržateľnosti, ktoré niekedy nie sú dodržané, v oblasti najviac nečistených morí na svete. Zdrojom nečistenia je predovšetkým polnospodárstvo. Toto vedie k znečisťovaniu e, Baltického mora a dovolil by som si prečítať aj ďalší pozmeňujúci návrh. To by bola 102. Ústny pozmeňujúci návrh by znamenalo, by sa tam vyčerko slovo key, teda kľúč, kľúčový, kľúčové ciele, teda to kľúčové by sa vyčerklo, Bolo by tam uvedené iba ciele, nie kľúčové ciele. Takže teraz formálne hľadiska sa musím spýtať, kto je proti tomu, aby sa predložil ústny pozmeňujúci návrh 101. Gibt's einen Einwand? Je niekto proti? Ak, by bol, ak je teda proti, ak bol niekto proti, tak sme hlasovali o originálnom texte, teraz pri tom ďalšom návrhu 102, kto je za to proti tomu slovo kľúčový, aby sa vyčiarklo. Dobre, takže 101, hlasujeme v predloženej verzii, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 102, prvá časť, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 103 za, proti, zdržali sa, schválené. 104 hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. No a teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Teraz skončím hlasovanie. Máme tu výsledky. 59 za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jednohlasný výsledok. Gratulujeme pani Karin Kádenbach. Bolo to jednoznačné stanovisko výboru pre životné prostredie, ktoré potom budeme spoločne prezentovať na výbore pre e, polnospodárstvo. Ďakujem pekne, asi ani lepšie to nemohlo prebehnúť, keďže to bolo jednohlasné. A teraz sa dostávame k bodu číslo 12. A tu ide o nakladanie s vyhoreným, vyhoretým palivom a radioaktívnym odpadom. Spravodajca je pán Pavel Poc a začneme teda s hlasovaním. Máme tu tri identické návrhy 41, 42, 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 44 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa, schválené. 50 za, proti, zdržali sa, schválené. 49 za, proti, zdržali sa, schválené. 51 52 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 54 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 55 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 58 za, proti, zdržali sa schválené, 59 za, proti, zdržali sa schválené, 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz návrh 1, to je lingvistická úprava, teraz 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 64 za, proti, Zdržali sa. Nevidel som, ako hlasovali zelení, radšej si to overme 64. -ku. Končím hlasovanie. Schválené. 67 za. proti, držali sa schválené. Teraz 68 a je tu ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za 68 s tým ústnym pozmeňujúcim návrhom? Kto je proti? Zdržali sa Overme si to. Overme si 68. Jeden za EPP je navyše. Ešte stále. A za EPP tu máme stále jedného navyše. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. A teraz hlasujeme o texte bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? No, radšej si to overme. Končím hlasovanie. No nič sa na tom nezmenilo, bolo to aj tak zamietnuté. A teraz 69, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 70, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 71 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 72 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 73 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si 73. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. Angenommen, die Männer bei den Liberalen. Schválené. liberáli, hlavne teda muži, nedostatočne zdvíhajú ruky, musím povedať. A teraz sa dostávame 74. Kto je za 74? Proti. Zdržali sa. Schválené. 75 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté, 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 77 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz návrh číslo 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 78, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 79 za. Proti, zdržali sa schválené. 80 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. 81 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. 82 za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 proti, zdržali sa schválené, 94 za, proti, zdržali sa schválené, 95 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 96 za, proti, zdržali sa schválené. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa, schválené. 91 za, proti, zdržali sa, schválené. 99 za, proti, zdržali sa, schválené. 100 za, proti, zdržali sa, schválené, 101. poveríme stovku? Dobre. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. 101 za, proti, zdržali sa schválené, trojka za, proti, zdržali sa schválené, 103 za, proti, zamiet, e, zdržali sa zamietnuté, 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 105 za,

103 sme odmietli, to znamená, že teraz hlasujeme o 105, takže ešte raz 105 od pani Kejnen, kto je za? Proti? Zamietnuté. Chcete overiť? Dobre. Äh, beendet. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ja. 104 za. Dagegen. Proti. Držali sa. Schválené. 100. 102 odpada a teraz 4. Kto je za 4? Proti. Zdržali sa. Schválené. 106 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 107 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 108 za proti, zdržali sa schválené, 109 za, proti, zdržali sa schválené, 110 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 111 za, proti, zdržali sa schválené, 112 za, proti, zdržali sa, schválené. 113 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 114 za, proti, zdržali sa, schválené. 114, 115 za, proti, zdržali sa, schválené. 116, 117, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 118 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 119 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 5 za? Proti? Zdržali sa? Schválené? Teraz úvodné ustanovenia. Sedmička za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Osmička za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Deviatka za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 10 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 11 za proti, zdržali sa schválené, 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 14 za, proti, zdržali sa schválené. 16 za, proti, zdržali sa schválené. 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa, overíme, takže overíme si 19. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 21 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 20 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 18 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 25 za, proti, zdržali sa, schválené, 28 za, proti, zdržali sa, schválené, 29 za, proti, zdržali sa, schválené, 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. 32 za, proti, zdržali sa, schválené. 33 za, proti, zdržali sa, schválené. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 35 za, proti, držali sa, zamietnuté, 37 za, proti, držali sa, zamietnuté, 36 za, proti, zdržali sa, schválené, 38 za. Chcete overiť 36? Dobre, overíme. Hlasujte, a teraz skončím hlasovanie. A bolo to schválené. Teraz 38. Kto je za? Proti? Drželi sa? Zamietnuté. 39 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 40 za. Proti? Drželi sa? Schválené. Teraz šestka, kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté? Dobre, overíme tú šestku. Končím hlasovanie. A bolo to jasné. No a teraz sa dostávame ku konečnému hlasovaniu elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. So, Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. 29 za, 12 proti, 17 sa zdržalo. Gratulujem spravodajcovi pánovi Pavlovi Pocovi a ďakujem pekne za odvedenú prácu. Wir kommen zum nächsten Punkt. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom. Toto hlasovanie však bolo odsunuté na, na budúci týždeň, ale dáva nám to príležitosť o tejto téme ešte raz e, hovoriť. Budeme teda môcť využiť ten čas, ktorý máme dnes do poludnia Yes, colleagues, we move on with the agenda. Kolegovia, pokračujeme s našou agendou a dávam teraz slovo e, spravodajkyni pani Somerovej. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Bolo by veľmi milé, e, keby si kolegovia opäť posadali. Ja, liebe Kolleginnen und Milé kolegyňa a kolegovia, hlasovanie k mojej správe o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom bolo odsunuté na budúci týždeň. Bol to pôvodný termín na hlasovanie. My sme sa snažili predsunúť tento termín na tento týždeň, ale pre sekretariat výboru e, to znamenalo značný problém. A to z toho dôvodu, že preklad E, preklady prichádzali e, skutočne veľmi pomaly, okrem toho bolo podaných viac ako 400 pozmenujúcich návrhov a pokiaľ som informovaná, posledné preklady prišli len včera. Zatiaľ nie je objasnená otázka prípustnosti pozmenujúcich návrhov, teda nie je s konečnou platnosťou riešená. Platia tu jednoznačné pravidla pre e, druhé čítanie Napríklad nie je prípustné, aby poslanci, ktorí nie sú členmi príslušného výboru, podali pozmenujúce návrhy. Takéto prípady máme tiež u pozmenujúcich návrhov. Takisto sa nesmú podávať pozmenujúce návrhy k veciam, ktoré boli zamietnuté v prvom čítaní. Takže prípustnosť všetkých pozmenujúcich návrhov zatiaľ nie je s konečnou platnosťou stanovená. Pri poslednej rozprave som spomenula podstatné e, problémové body, ktoré ešte máme k druhému čítaniu. Urobím to dnes opäť, pretože je tu prítomných viacej kolegov a kolegyň ako pri poslednej diskusii. Prvým problémom je označovanie na prednej strane balenia a takisto označovanie krajiny pôvodu potravín. Na označovaní potravy na prednej strane balenia je situácia nasledovná. V prvom čítaní sme sa dohodli na tom, že toto označovanie e, na prednej strane budeme uvádzať v kilokalóriách 100 e, e, mg. Takisto budeme uvádzať živiny, to znamená ďalej tiež obsah cukru a obsah e, tuku. Rada ministrov toto označovanie zamieta, pretože vraj e, prednú stranu nie je možné definovať. Existujú balenia výrobkov, ktoré majú viacero e, strán a ťažko teda povedať, ktorá strana je predná strana. Preto som navrhla definíciu prednej strany výrobku. Ja sama som navrhla, aby sa uvádzala energetická hodnota na tejto prednej strane. Niektorí kolegovia podali pozmenujúce návrhy, aby sa e, vyživná hodnota uvádzala tiež na e, prvej strane. Ďalším problémom je to, že momentálne sa e, uskutočňuje veľmi masívny lobbying práve e, k tomuto e, označeniu na predných stranách a síce e, pokiaľ ide o porcovanie. Ja viem od mnohých kolegov, že ide o čosi, e, s čím nemôžeme súhlasiť. Nemám absolútne nič proti e, uvádzaniu e, dodatočných informácií, pokiaľ ide o porcie, ale si dobrovoľne. My potrebujeme v každom prípade tieto hodnoty na 100 gramov alebo 100 mililitrov tento problém s uvádzaním porcií e, je teda ešte stále ten istý a síce, že nie je definovaná veľkosť porcie. To znamená, že e, výrobcovia si môžu vymyslieť jednoducho túto veľkosť porcie, e, ktorá je pomerne nízka u takých výrobkov, ktoré majú vysoký počet kalórií. Takže tak toto potom e, je značne skreslené. Neviem, prečo by to nemalo byť možné e, na e, dobrovoľnej bázi uvádzať tento údaj. Druhým veľkým problémom je označenie krajiny pôvodu jednotlivých potravín. Dostali sme mnoho pozmenujúcich návrhov k tomuto problému. Zatiaľ je to dosť chaotické, snažím sa to roztriediť chcela by som počiarknúť to, že máme veľmi mnoho e, sektorálnych úprav, čo sa týka označovania potravín pre e, čerstvé e, ovocie, zeleninu, pre rybu, takisto aj pre mlieko. Sektorálne riešenie by teda bolo rozhodne lepšie ako označenie krajiny pôvodu, čo sa týka systematiky preto ja osobne nemám problém s tým, že Rada ministrov navrhá, aby e, tiež e, bravčové meso bolo e, označované takisto aj meso z oviec a hydiny. V mnohých rozhovoroch som zistila, že je to dosť metúce. Naďalej by malo byť samozrejme možné pre všetky produkty, na dobrovoľnej bázi uviesť krajinu pôvodu a môže sa e, to týkať aj regiónu. Nepripustné je to vtedy, ak e, dochádza, alebo ak by to mohlo viesť k e, zavádzaniu spotrebiteľa. To znamená, ak by vznikol dojem pre spotrebiteľa, že produkt pochádza z inej krajiny, než z krajiny, z ktorej skutočne pochádza. Pri prvom čítaní sme sa dohodli na tom, že sa uva- budú uvádzať aj hlavné zložky e, výrobku. Rada ministrov to opäť zamietla, pretože tvrdí, že to nie je možné určiť e, tento e, pôvod tých hlavných zložiek, pretože e, v spracovaných výrobkoch e, sa e, tieto zložky denodene menia, aký zmysel to má pre spotrebiteľa, keď napríklad e, firma na spracovaný e, produkt uvedie 20 rozličných krajín pôvodu. To znamená krajiny, kde nakupuje tieto e, prímesy k potravinám, ktoré sa spracúvajú. Žijeme v globalizovanom svete, kritéria pre nákup týchto prímesí je práve to, či sú tieto prímesí k dispozícii alebo nie a to skutočne sa môže meniť zo dňa na deň. V tom práve spočíva ten problém, ktorý vidí v tomto označovaní Rada ministrov. V tomto bode dospieť ku kompromisu považujem preto za mimoriadne zložité. Kde sa však môžeme dopracovať ku kompromisu je téma čitateľnosť. Pri prvom čítaní sme zistili, že chceme všetci jedno a to isté, ale existujú ešte odlišné názory, pokiaľ ide o záväznú veľkosť písma, čo sa týka povinných údajov. Rada ministrov navrhuje výšku 1,2 eh, mm a nie je ochotná od tohoto návrhu ustúpiť. Niektorí kolegovia navrhujú, aby sa dokonca ešte aj táto hodnota znížila. Ja osobne som vzhľadom na čitateľnosť produktov za to, aby sa akceptovala táto výška 1,2 mm, ináč e, by to písmo bolo príliš malé návrh Rady ministrov je e, e, znižiť to na 0,9 mm. Máme pozmenujúce návrhy, ktoré chcú to isté, ale v odlišných, sú zaradené v odlišných článkoch, takže myslím si, že aj tu by sme mohli dospieť k dohode. Príkladom je napríklad vyňatie najmenších podnikov. Kolegyňa Tyson podala tiež k tomu pozmenujúci návrh, ja takisto, ale tu sa pohybujeme obidve v eh, odlišných článkoch, ale keďže chceme jedno a to isté, eh, podarí sa nám eh, nájsť miesto, kde by sa to najlepšie podarilo, kde by to bolo najlepšie umiestniť. Ďalší problém. Na prvom čítaní sme sa dohodli na tom, že imitáty potravín musíme jasne označiť, aby spotrebiteľ videl, čo nakupuje. Napríklad e, tzv. analogový sír, imitovaný sír, e, sír z rastlinného tuku. Tento cieľ sledujeme samozrejme aj ďalej, čo je veľmi dôležité pre spotrebiteľa, ale Rada ministrov opäť hovorí, pokiaľ na prednej strane musí byť uvedené, že ide o imitát, imitovaný sír nesmie niesť označenie sír, ale len skutočný sír sa môže označovať ako sír. Takže navrhovali sme, že tam použijeme označenie imitát. E, Rada ministrov však tvrdí, že to je tiež e, spochybniteľné. Je tu určité nebezpečenstvo a e, ja to chápem. Napríklad výrobca môže tvrdiť, e, môj produkt predsa nie je imitát, ale ide o inovatívny výrobok. To znamená, neimituje syr, ale je to jednoducho nový výrobok. Preto Rada ministrov nenavrhuje, aby, navrhuje, aby sme nepoužívali tento výraz imitát. E, chápem tieto obavy, budeme musieť e, dospieť k spoločnému riešeniu bez toho, že by sme použili tento pojem imitát, pretože e, by mohlo skutočne e, dôjsť k nesprávnym pochopeniam. Ale pevne verím, že aj tu dospejeme k spoločnému stanovisku. Záverom by som chcela už len poukázať na to, že som na zajtra pozvala tieňových spravodajcov, aby sme prebrali ešte tieto body, ktoré som spomenula a pevne verím, že dovtedy budeme mať aj vhodné e, formulácie pre e, spomínané pozmenujúce návrhy. Ďakujem a teraz dávam e, slovo tieňovým spravodajcom. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem Renáte za odvedenú prácu. Už sme niekoľkokrát hovorili o týchto veciach, každý už poznáme názory toho druhého, takže je zbytočné otvárať znova rozprávu, ale myslím si, že by bolo treba zabezpečiť, že v druhom čítaní budú e, naozaj zapracované jasné požiadavky parlamentu a to v mnohých záležitostiach. Myslím si, že sú už aj také hlavné veci, na ktorých by sme sa zhodli, napríklad predná časť balenia alebo informácie na balíkoch, saturované tuky, cukry, e, farbiva. Myslím si, že všetko toto by malo byť spolu uvedené na jednom mieste na balení, ale ak je nemožné povedať, čo je predná strana balenia, to je nezmysel, absolútny nezmysel a spravodajkyňa veľmi správne zaradila pozmeňujúci návrh, kde je definícia prednej strany balenia. Myslím si, že spotrebiteľ musí mať šancu si veľmi rýchlo porovnať obsah živín a ak je to jasne uvedené na prednej strane, spotrebiteľ môže si to proste jednoducho pozrieť bez toho, že by hľadal zložitým spôsobom informácie na balení. Malo by to byť na prednej strane. Ak chceme sa vyhnúť srdcovým chorobám, diabetu a ďalším, musíme poskytnúť spotrebiteľom informácie o tom, ako tieto potraviny ovplyvňujú predmetné choroby, aj Komisia aj parlament chcú, aby tieto informácie boli na balení uvedené. Ja nie som pripravená urobiť tejto veci kompromis. Čo sa týka krajiny pôvodu, parlament eh, je za, najmä čo sa týka mesa. Po stanovisko rady je, že mesové výrobky už takto upravené sú a čo sa týka mliečných výrobkov a ďalších, tam takáto právna úprava nastane o pár rokov. Pri mese sa uvádza krajina pôvodu, ale podľa mňa by tam malo byť uvedené aj meso, ktoré bolo spracované do produktov, aj tieto výrobky by mali byť zahrnuté pod povinnosť uvádzať krajinu pôvodu, napríklad hovedzia lazania alebo kurací sendvič, keď je uvedené, že pochádza tento výrobok z Británie, to nie je pravda, pretože to meso bolo dovezené z Thajska. Takže tento problém by sa mohol vyriešiť špecifikovaním a spotrebitelia možno budú odradení kúpiť si takýto sandvič. To je, to je možno pravda, ale spotrebitelia majú právo vedieť, že to meso v britskom sandviči pochádza z Thajska. A napokon by som sa rada sústredila na transfery, ktoré súvisia s chorobami, Alzheimerovou chorobou, kardiochorobami, neplodnosťou a tu sa hovorí o dobrovoľnom označovaní, podľa mňa to fungovať nebude. Ak budeme hovoriť o transtukoch, tak e, označenie transtuk tuk bude by to malo byť povinné, pretože žiaden výrobca nebude dobrovoľne uvádzať takéto tyky, tuky a potom je to zavadzajúce. Ak tieto transtuky eh, budú uvádzané, napríklad ako to je v Dánsku. Treba si prediskutovať, ako to tam funguje, ale ja nemienim prijať to, že sa ponechá na dobrovoľnosť výrobcov označovať na balení transtuky. Myslím si, že táto legislatíva sa týka toho, čo chcú a potrebujú spotrebitelia mať uvedené na baleniach. Musíme myslieť na prospech pre verejné zdravie, ktorý bude vychádzať z takejto legislatívy. Podľa mňa to je ľahko pochopiteľné, čo chceme. Nesmieme mať zavádzajúce informácie a informácie musia pomôcť spotrebiteľom pri voľbách, ktoré si želajú urobiť pri výbere potravín. Podľa mňa by sme nemali ustupovať, nemali by sme prijímať kompromisy v tejto veci. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Thank you. Now, <clears throat> the rest of the shadows. A teraz poprosím ďalších tieňových spravodajca. Bohužiaľ sa žiadny z nich zatiaľ neobjavil a preto im dáme slovo, keď prídu. Preto začneme so zoznamom rečníkov. Pani Rodbieren, ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa vo všeobecnosti vyjadriť pozmeňujúcim návrhom. Musím povedať, že stále ich je tam veľmi veľa, 402 ich je. Musíme si uvedomiť, že na druhé čítanie na výbore je to skutočne vysoký počet. Nie som si istá, či sa podarí k tomu dosiahnuť e, dobré kompromisy, ale dôležité je to prejsť dôkladne. Pani Vilmoc sa vyjadrila veľmi jasne k niekoľkým pozmeňujúcim návrhom. Ja by som sa vyjadrila aj k mojim návrhom. Tu ide o návrh, ktorý sa týka označovania krajiny pôvodu. Mm, tieto návrhy sme predložili v rámci prvého čítania, sme ich aj schválili a teraz sú tu mnohé odlišné pozmeňujúce návrhy. Ja som presvedčená, že tie informácie, ktoré sa týkajú toho, odkiaľ pochádza nejaký produkt, alebo teda hlavná časť toho produktu, aký relevantná informácia, tak, aby blízko e to spopad celá kú výrobky neviem ako a koľko sa tam produktov mala by sa spomenúť každý ja, toto od nás chcú, čo oni chcú, toto označovanie jednoducho ľudia sa vyvíjajú a doba s nimi. Musím priznať, že spravodajkyňa Nemáme tlmočenie? Do angličtiny? Je tam nejaký problém? spravodajkyne poukázala na situáciu na rade. Mňa to vôbec neprekvapuje, uvidíme, ako sa to bude vyviať v rámci rozhodov, e, zmierovania. Ja si myslím, že určite to pôjde do zmierovania. Neviem si predstaviť, že sa nám podarí dosiahnuť zhodu v rámci druhého čítania na základe tých pozmeňujúcich návrhov a tej ochoty spravodajkyne to považujem za vylúčené. Ak si teda predstavíme, aké situácii sú výrobcovia, čo je dôležité. Musíme sa zamyslieť nad tým, či to je niečo, čo od nich môžeme očakávať, čo sa dá zrealizovať. Myslím si, že určite môžeme nájsť dobrý kompromis. Jednotlivé produkty sa dajú pomerne ľahko označovať, bez hľadu na to, o čo ide. Samozrejme, mliečne výrobky, a ako aj mesové výrobky, nielen z hovedzieho mesa. Potom, čo sa týka ďalších produktov, ktoré pozostávajú z jednej z jednej hlavnej prísady, podľa mňa môžu byť tiež označované. A tu hovorím o povinnom označovaní, bez ohľadu na to, ako bude vyzerať náš kompromis. Ja si nemyslím, že existuje mnoho firiem, ktoré skutočne majú zmluvy minimálne s 20 štátmi alebo väčším počtom. Áno, sú isté výrobcovia. Spomeňme príklad z Nemecka. Existujú výrobcovia, ktorí vyrábajú nejaké sladkosti, pre ktoré potrebujú mandle. Ja si myslím, že tie mandle iste pochádzajú z viacerých štátov, možno nie 20, ale 4-5 určite. No a tak, ako napríklad pri mm, balených rybách, je to možné riešiť. Nechcem tu požadovať niečo e, prehnané, ale myslím si, že priemysel mal uznať, že toto je dôležité pre spotrebiteľov a mali by vyvinúť určité úsilie. A ja zatiaľ toto úsilie nevidím. Ak chceme dosiahnuť nejaký kompromis, tak musíme vidieť túto snahu. To isté sa týka aj otázky označovania energetické hodnoty pre jednotlivé porcie. Ja mám pocit, že naša ochota, aby si výrobcovia zadefinovali sami porciu, je už príliš veľká. Vždy je možné povedať, že môže to byť lyžička alebo šálka. To je uplatniteľné takmer pre všetko. Toto by sa dalo použiť. Alebo jeden krajec plát. Toto by som očakával aj pre spotrebiteľov. Oni chcú vedieť, aká je konkrétna porcia. Čo sa týka energetické hodnoty, oni to nechcú nejako vypočítavať v rámci trojčlenky, aby museli vážiť napríklad müzli alebo rátali počet nejakých cukríkov, alebo aby museli to nejako mm, naberať v lyžičkách. A podľa mňa toto je realizovateľné zo strany priemyslu, preto si myslím, že čo sa týka veľkosti porcií, nie som ochotná podstúpiť na kompromisy. Pre mňa to mm, by nemalo byť dobrovoľné, malo by to byť povinné. A to, ako sa určí samotná porcia, to je ešte iná téma. No a na záver by som chcela dostať k téme, ktorú sme otvorili na úvod, a to je môj pozmeňujúci návrh, ktorý, sa, ktorý, je, ktorý má číslo 392. Tu môžem nadviazať na to, čo povedal na úvod pani McEwen. Zastupcové priemyslu nám tu predložili nejaké dokumenty, lebo si myslia, že nečítajú, nečítame e, ich e-maily. Musím povedať, že nie som rada, že toľko ľudí sem chodí a na predsedníctve parlamente parlamentu zabezpečím to, aby sa stiažil ich prístup do parlamentu. Musíte si premyslieť, ako chcete postupovať. Určite vám to nepomôže a voči vašim klientom to nakoniec dopadne tak, že to ešte olutujú a vás asi potrestajú. No a teraz, čo sa týka farby, V rámci prvého čítania sme predložili pozmeňujúci návrh, ktorý bol schválený, predložila pani Zomer. Tieto farbiace potraviny. Tento návrh vychádza z toho, že potraviny musia byť označené v prílohe je to v prílohe 7, časť B, je tam tabulka 15 nový, kde sa presne popisuje, ako to má byť prílohe, že, prí, že výťažky, prí, prírodné výťažky z rastlín a ovocia, ktoré sa získali v rámci istých postupov, môžu byť použité v koncentrovanej forme pre zafarbenie potravín a je nutné to aj uviesť nikoho neprekvapí, že napríklad také potraviny, ktoré sa používajú na zafarbenie, ako napríklad cvikla alebo špenát, že medzi nimi je rozdiel, keď to porovnáme s chemicky vytvorenými farbivami. A prečo teraz máme nejako umožniť situáciu, uľahčiť situáciu pre priemyselné odvetvie, aby používali takéto chemické produkty, a stiažíme situáciu tým, ktorí pracujú s prirodzenými farbivami. Prečo to nie je žiaden problém, prečo v rámci hospodárskej súťaže sa ukáže, kto má lepšie produkty a spotrebitelia si budú môcť vybrať. Preto ja som predložila tento pozmeňujúci návrh, aby som vrátil tú situáciu ako v rámci prvého čítania. Pani Zomer to nezopakovala ten návrh, pevne verím, že ho ale podporuje v rámci druhého čítania. Predložili sme ho spoločne, lebo som presvedčená, že je to dôležitá vec a že farbiace potraviny, bo to ide farbiace potraviny, musíme spomenúť, nie sú to žiadne bežné farbivá, preto by sme to mali rozlišovať, toto som chcela zdôrazniť. Ja som sa chcela obmedziť iba na tieto pozmeňujúce návrhy. Ja viem, že sú aj ďalšie pozmeňujúce návrhy, ale tu som chcela povedať, že sú toto pre mňa rozhodujúce miesta a sú dôležité z hľadiska kompromisu. Ďakujem. Miss Kostet. Slovo má pani Kostet. Ďakujeme za slovo. E, rada by som sa vyjadrila k trom bodom. Najprv, čo sa týka čitateľnosti. Myslím si, že minimálna veľkosť písma na obaloch, tam by sme nemali nútiť obchodníkov k niečomu, určite nie v prvom čítaní. Myslím si, že parlament zodpovedne pristúpil v prvom čítaní a odmietol minimálnu veľkosť písma. Rade sa to nepáčilo a práve preto s kolegom Friedrichom Rysom sme sa rozhodli predložiť pozmenujúci návrh, obmedziť veľkosť na 1 mm, aby sa nedalo penalizovať tých, ktorí používajú veľmi malé balenia. Pre spotrebiteľov to bude mať istú hodnotu. Podľa mňa je zbytočné a nebezpečné nútiť minimálnu veľkosť písma na konkrétny minimálnu porciu určiť pre nejaký produkt, napríklad pri detskej strave, detskej výžive, pretože toto má podliehať špecifickej legislatíve. V 171. v pozmeňujúcom návrhu som sa k tomu vyjadrila. Čo sa týka zvyšovanie, zväčšovania porcie, myslím si, že nakoniec dospejeme k takým výrobkom, ktoré budú pri veľké. Ľudia by neboli ochotní si ich kupovať ako na spotrebu jednej porcie, alebo budú ľudia si ich skladovať pridlho a jesť ich postupne a to zasa vedie k hygienickým a zdravotným rizikám. Čo sa týka k uvádzaniu krajiny pôvodu, je to citlivá záležitosť, ale pre občanov je to dôležité. Chcú vedieť, odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré jedia. Mám mnoho pozmenujúcich návrhov, ktoré sa týkajú povinného označovania pôvodu, vrátanie ingrediencií, pridavných látok a tak ďalej, pretože niekedy takéto pridavné látky tvoria vyše 50 potraviny a o tom by mal spotrebiteľ vedieť, takisto o tom, odkiaľ pochádzajú súroviny. Spotrebiteľ by si toto všetko mal, mohol prečítať a ak je pôvod, ak sa pôvod líši, napríklad časť produktu pochádza z jednej krajiny a časť z druhej, Informácie o pôvode hlavnej zložky potraviny je najdôležitejšia. Myslím si, že spotrebitelia by ocenili, keby to aspoň takto bolo nasmerované. Čo sa týka Gutierrezovho pozmeňujúceho návrhu 182, myslím si, že sú to ešte ďalší kolegovia, ktorí predložili pozmeňujúci návrh k sódiu. Sodík. E, myslím si, že v jogurtoch aj v mlieku treba uvádzať e, sodík. Myslím si, že obsah sodíka je dôležitou informáciou pre spotrebiteľa a myslím si, že takáto povinná informácia by mala byť uvedená aj preto, že skoro každý výrobok obsahuje soľ. Toľko som chcela z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme vám. Ďalším rečníkom je. Ďakujem, budem stručný. Chcem sa obmedziť na štyri body, ktoré sú pre mňa dôležité. Začnem s označením krajiny pôvodu. Chcel by som hovoriť o tom, k tomu ešte niečo povedať, čo povedala pani Rodperentová. Je to e, dôležité, aby e, spotrebitelia boli informovaní o pôvode produktu, ktorý kúpia a ktorý skonzumujú. Avšak som toho názoru, že rada zvolila ten správny prístup e, bez e, ďalšej správy nie je možné e, takto postupovať. Pani Berentová hovorila o tom, že nemôžeme prekročiť určitú hranicu, čo sa týka E, výrobcov a ich možností. Ale vezmeme si napríklad e, paradajkový e, kečup alebo jogurt. Tie, tu tie, to zloženie, ktoré sa nachádzajú v týchto výrobkoch, nepochádza predsa z 20 krajín. Ja sám som okrem iného aj podnikateľ a viem veľmi dobre, že veľmi často je to otázka nákladov z jedného dňa na druhý E, zmeniť jednoducho e, štítky na e, flašiach s kečupom. Takže je to otázka toho, koľko to stojí. Existuje celý rad príkladov. Ja som uviedol len dva príklady. Pokiaľ ide teda o tieto informácie pre spotrebiteľa, takže musíme dávať pozor, aby sme nevydali dieťa aj s vaničkou Skrátka, e, v každom prípade by sme tu potrebovali e, minimálne e, pre niečo podobné impact assessment. Existujú aj také výrobky, kde výrobcovia majú motiváciu napísať, že táto zložka pochádza z toho a z toho regiónu. Napríklad uhorky z regiónu Šprevald by mali byť samozrejme označené ako Šprevaldské uhorky ale nie vždy e, je tomu tak, že e, produkt je označený nejakým regiónom a nie vždy z tohoto regiónu pochádza. Ďalej ide o e, údaj týkajúci sa miesta uvádzania údajov. Podľa môjho názoru nezáleží na tom, či v zákone definujeme presne, kde to má byť napísané, je veľmi ľahké vziať jednoducho e, produkt z regálu a pozrieť sa na zadnú stranu e, výrobku. Teda nemusí to byť vždycky na prednej strane. Ja osobne by som sa teda e, zasadzoval za to, že nezáleží na tom, či je to na prednej strane alebo zadnej strane. Musí to byť jednoducho len viditeľné pre spotrebiteľa Ďalej si myslím, že my ako parlament by sme e, sa e, mali zamerať predovšetkým na e, vnútorný trh. Spomeniem tú myšlienku z prvého čítania a síce, že národné úpravy by ako dodatok k tomu, o čom tu hovoríme, nemali byť možné. E, hovoríme o vnútornom trhu, hovoríme o minimálnej miere harmonizácií a pokiaľ teraz e, členské štáty budú môcť e, mať príležitosť k tomu ešte niečo pridať, bude to znamenať značné problémy, predovšetkým pre malé podniky a malé podniky prevažujú v potravinárskom priemysle, priemysle to stiažuje prístup na vnútorný trh, pokiaľ by sme pokli, popri týchto úpravách, ktoré mali, pripustili ešte e, ďalšie. Veľmi často e, bývam pozývaný s väzmi, e, ktorí sa ma pýtajú, ako najlepšie je možné zastupovať ich záujmy. Mám tu akýsi zoznam, ktorý hovorí, ako by sa to robiť nemalo E, napríklad sa hovorí o 400 e, e, pozmenujúcich výboroch, pozmenujúcich návrhoch. Sú tam samozrejme v tomto zozname aj niektoré nesprávne tvrdenia. Skrátka, zmena tejto požiadavky má za následok, že výrobcovia môžu používať ľubovoľné farbivá, to ale nie je správne. My hovoríme o označovaní e, látok a prímesí, ktoré výrobok e, obsahuje. Preto si myslím, že takéto tvrdenie je neseriózne. Ďakujem za vašu pozornosť. Dziękuję bardzo. E, wszystkim nam... Pani Všetkým nám záleží na tom, aby informácie pre konsumentov boli presné a aby slúžili všetkým Európanom. Nikto nevychádza z toho, že e, by e, nás tu mali ovplyvniť lobbysti pozmeňujúce návrhy neboli čistým e, lobizmom. Na základe e, hodnotení ktoré som dostala, som predkladala aj moje pozmenujúce návrhy a prosím vás, e, predtým, než nám budete vyčítať lobbying, aby ste rešpektovali naše vedecké inštitúcie. A Teraz ešte k krajine pôvodu. Nesúhlasím s mojimi kolegami, ktorí povedali, že je to možné e, takto prijať, že získavame predovšetkým takto získavame informácie predovšetkým o výrobkoch, e, o e, produktoch, ktoré sú v danom výrobku obsiahnuté. Ide o to, či ten produkt e, e, tvorí v danom výrobku viac ako 50 Ja vlastne takýmto spôsobom nezískavam e, napríklad žiadnu informáciu o pôvode krajina, krajiny, z ktorej pochádza meso, alebo ide, takisto nezistím, či ide o genovo modifikované e, produkty. Prednedávnom som si kúpila cesnak, šlo o firmu zo Španielska. V obchode boli ale dva druhy cesnaku. Jedna bola, eh, jeden eh, cesnak bol z Španielska a druhý cesnak bol z Číny. My všetci hovoríme o tom, že by sa mala uvádzať energetická hodnota, hovoríme o veľkosti písma, ale eh, pokiaľ máme pozadie, na ktorom to ten text nie je čitateľný, potom ani pomerne dosť e, veľký text neprispieje k tomu, aby bola táto informácia čitateľná. Ľudia predsa nebudú chodiť po obchode s lupov a čítať e, informáciu, ktorá je tak či tak nečitateľná. Takže nie len veľkosť textu je dôležitá, veľkosť písma, ale aj pozadie. Dôležitá je energetická hodnota výrobku tu máme dve možnosti, ako e, hovoriť o energetickej hodnoty. Keď si niekto kúpi produkt, ktorý je zabalený, tak e, musím priznať, že v mojom okolí si ľudia e, sotva budú robiť tieto prepočty. Ja často nakupujem aj pre starších ľudí, E, ktorí e, majú dietu a môžu, e, použiť, môžu konzumovať iba obmedzený, obmedzené množstvo tuku. Vychádzam z toho, že diabetici a alergici takisto potrebujú tento prepočet na porcie. Viem, mnohí kolegovia tvrdia, že tie porcie môžu byť rôzne, ale a kto bude robiť tento prepočet. Ale pokiaľ na prednej strane bude uvadené, že 100 gramov tohoto produktu má toľko a toľko kalórií a na druhej strane, že e, v balení je 125 gramov, nikto sa nepozrie na druhú stranu, aby zistil, koľko má ten výrobok kalórií a tým pádom je potom tá informácia na prednej strane nesprávna. Hovorím to ako praktik. V dôsledku týchto informácií a týchto prepočtov nakupujem e, pre ľudí, e, ktorí takéto informácie bezpodmienečne potrebujú. Like to... Ďakujem. Rád by som sa vyjadril k dvom veciam. Jedna sa týka krajiny pôvodu. Spotrebiteľov zaujíma, z ktorej krajiny pôvodu pochádza potravina, ktorú chcú kúpiť, pretože to samo o sebe jednodušným spôsobom podáva istý balík informácií pre spotrebiteľov, ktoré nemôžu dostať iným spôsobom. Niekedy sú spotrebitelia priam vášnivo sa zaujímajú o konkrétne potraviny z konkrétnej krajiny pôvodu a tento postoj našich spotrebiteľov jednoducho existuje a sú to naši voliči. Súhlasím s tým, že musíme všetko dobre posúdiť, aj do, dopado, dopady posúdiť, ale tak či tak spotrebitelia sú v centre diania na prvom mieste a výrobcovia sú na druhom mieste, nie až taký dôležitý. Napokon všetko, čo robíme, je pre spotrebiteľov a to, čo výrobcovia vyrábajú, je tiež v konečnom dôsledku pre spotrebiteľov, nie naopak. Môj, dru, moja druhá poznámka sa týka pozmenujúceho návrhu, ktorý má byť v úvodných ustanoveniach a týkajúc, týka sa kín typu multiplex, ktoré poskytujú isté vyživové informácie na baleniach potravín, ktoré si mm, je možné kúpiť v kine. To sú potraviny, ktoré majú veľmi malú výživovú hodnotu alebo priamo zápornú výživovú hodnotu, kde je od 500 do 1000 kalórií a milióny mladých ľudí chodia do kína, kupujú si popcorn, poukance a e, farbené malinovky rôzneho druhu. Nikdy nechceli jesť ani piť, nemali na to Nemali to v úmysle a predsa si toto kúpia ako súčasť toho, že idú do kina a nevedia, čo konzumujú. Podľa mňa to je priam epidémia u adolescentov a spôsobuje to obezitu adolescentov vo mnohých krajinách Európy. Je to dôležitý pozmenujúci návrh, taký, ktorý naozaj môže spôsobiť veľký rozdiel správania sa spotrebiteľov a prekonať Nehovorím, že som proti tomu, aby sa v kinách predávali pukance alebo malinovky. Ľudia, keď idú do kina, majú pocit, že nie, nie je o to, že by bola v kine tma, veci to ľudia môžu prečítať ešte za svetla, kým vstúpia do sály a potom si to zjedia v tme, ale tieto nenasýtené mastné nenasytené tuky a cukry. V podstate to je všetko, čo obsahujú tieto malinovky, možno ešte škrob. A e, pukance majú ešte nasytené tuky. A toto dávame mladým ľuďom. Desiatky miliónov mladých ľudí, ktorí vôbec nemajú šancu sa dozvedieť, čo to vlastne jedia. A rodičov tam nemajú so sebou, ktorí by im niečo poradili a mnohí títo mladí ľudia, to sú väčšina, väčšinou takáto generácia, chodí do kín typu multiplex, tam by sa malo niečo urobiť a podľa mňa by sme mohli tieto typické ťažkosti, ktoré súvisia s predkladním pozmiujúceho návrhu prekonať a odhlasovať ho. Teraz má slovo pán Rosy. Ďakujem za slovo, pán predseda. Predovšetkým treba zobrať do úvahy to, že pani spravodajkyňa vyšla v ústrety aspoň časti našich požiadaviek, ale je to ešte niekoľko bodov, kde nesúhlasíme, napríklad energetické údaje, ktoré sa vzťahujú na každých 100 gramov potraviny. Pri oleji obsah alebo dávka je 90 gramov v porcii, nejaká jedna lyžička alebo veľká lyžica, tak sa to uvádza v receptoch alebo v receptoch na internete alebo v kuchárskych knihách. To znamená, že jedna malá lyžička alebo veľká lyžica to nie je 100 gramov, to nie je 900 kalórií, je to 90 krát 80. Čo to všetko znamená? Ak chceme trvať na tom, že vždy sa budú kalórie uvádzať na 100 gramov, takisto zavádzame spotrebiteľa. Ak chceme takéto údaje uvádzať, tak by sme tam aspoň mali dať možnosť výberu. Buď na 100 gramov, alebo na porciu uvádzať kalorickú hodnotu, alebo majme obidva údaje. Inak to je smiešne celá tá situácia, do ktorej sa dostávame. A pokiaľ ide o označenie pôvodu, podľa nás musí byť označenie pôvodu na potravine, ak chceme robiť veci v prospech spotrebiteľa. Spotrebitelia nám právom položia otázky, odkiaľ pochádzajú potraviny. Prečo by sme sa mali skrývať za informácie, že nevieme, odkiaľ ktoré jednotlivé zložky potravín vlastne prišli? To sa nedá takto argumentovať. Celý produkt by, musel, by mal byť náležite opísaný v prospech spotrebiteľa je, aby každá jednotlivá zložka potraviny mala uvedený pôvod. Majú právo to vedieť. Teraz, čo sa týka semaforu farebného označenia, videl som pozmenujúce návrhy toto farebné signalizovanie. Dúfam, že to bude schválené. 66, 34 až 40. Myslím si, že toto je aj tak zavadzajúce a nebezpečnejšie. Radšej majme označený výrobok pre diabetikov, alebo označenie výrobok salám, alebo syr. Jasné, že každý vie, že obsah tuku a soli v saláme je vysoký. Ak tam dáme len červené svetielko, ako keby na semafore, jediné, čo z toho vyplynie, bude, že spotrebiteľ sa nikdy nekúpi niečo, čo má červený krúžok a možno poškodíme celú situáciu ešte viac. Je jasné, že nie je dobré, aby ste zjedli kilo syra, ktorý bude mať červený krúžok, ale ak zjete kilo výrobku, ktorý bude mať zelený krúžok, tiež vám bude zle, pretože to je jednoducho kilo. Ide tu o množstvo. V každom prípade vám bude vždy zle aj kilo s červeným krúžkom, aj kilo so zeleným krúžkom syra. Ďalšia vec, 48, pozmeňujúci návrh, strana 30. Potraviny sa môžu predávať s anglickým označením aj keď sa predávajú v akomkoľvek štáte, kde žijú iné národnosti, alebo keď cestujete v lietadle, a môžete mať po anglicky označený výrobok. Nechápem, prečo by tam nemohol ten, čo vyrába výrobok, uviezť viac jazykov. Prečo zakazujeme používanie viacerých jazykov na balení? Chápem, že veľa ľudí rozumie po anglicky a že je to povinné všetko uvádzať po anglicky, ale aby sme zakazovali výrobcovi uvádzať to isté po francúzsky, po nemecky, tak to sa mi zdá naozaj nepochopiteľné, prečo takéto niečo žiadame. 32. pozmenujúci návrh. Neviem, ako vy máte strany uvedené, ale poviem len číslo návrhu. Tu sa zakazuje zverejnenie obmedzení cukru a tuku, ak sa nezníži kalorická hodnota takáto požiadavka je absurdná. Ja by som požiadala podporu zelených, ktorí sú zvyčajne veľmi dobre informovaní. Ak sa mi podarí nahradiť cukor a tuk vlákninou, ale táto vláknina je zároveň vysokokalorická, Lenže tie kalorie nemajú škodlivý účinok na naše telo, naopak pomáhajú nášmu telu a cukor a tuk sme znížili. Prečo by sme takéto niečo nemohli uviesť? Vieme, že vláknina je dobrá pre organizmus. Nahradili sme tuky a cukry istým percentom vláknín, ale kalórie zostali také, ako boli a ja nemôžem uvieť, že sa mi podarilo nahradiť cukry a, tu, tuky a cukry, to je čudné. Teraz o čitateľnosti by som chcel niečo. Keď sú číselné údaje, uvedomujete si, že ak príde k chybe a táto chyba sa musí napraviť, znova musíme hlasovať o celom texte v parlamente aj v rade. Bolo by oveľa logickejšie, ak by sme už odsúhlasili číselné údaje, veľkosť písma čís, iba pre čísla, pošleme to do komisie, tam sú odborníci a tí môžu posúdiť, aká veľkosť fontu písma je najvhodnejšie a ak sa pomýlime, tak to potom zmeníme bez toho, že by sme to znova museli cez parlament odhlasovávať. 66 na strane 38. Pozmeniece návrh 66. Hmm, označenie kalorickej hodnoty súvisí s dennou potrebou dospelej ženy stredného veku, ale ak porovnáme muža a ženu, už len tam sú veľké rozdiely. To znamená, že dospela žena stredného veku by mala byť všade, vo všetkých tabuľkách ako referenčná hodnota. Už len ten fakt, že sa e, rozhodujeme pre že sa žena, či má deti alebo nemá, akú má hmotnosť. Dobre, z toho sa ešte dá urobiť nejaký priemer, ale prečo by sme nemohli urobiť priemer medzi dospelým mužom a dospelou ženou? Videlme dvomi tieto dve čísla jednoducho priemer človeka. Nevychádzajme len zo ženy stredného veku, kde rozdiel v kalóriách môže byť aj 150. Potom robíme odhad odhadu a celé je to smiešné, pretože informácia je zavadzajúca. Pre, pre polovicu sveta tá informácia je zavadzajúca, a iba pre ženskú polovicu sveta platí. Teraz niečo, čo by som sa chcel opýtať. Spravodajkyňa uviedla, že ak budeme mať zmes rýb v rybacej polievke, kde bude 10 rýb a 12 druhov zelenín, ako budeme uvádzať dátum zmrazenia? s dátum zmrazenia každého jednotlivého kúsku v tejto zmesi, veď určite boli zmrazené v iných časoch. Ryby boli vylovené vtedy, niekedy mrazenie prebehne priamo na mori, alebo inokedy v prístave, alebo inokedy vo veľkých mraziarniach. Máme 10-20 typov rýb, 10-20 typov zeleniny v rybacej polioke. Ako by sme to uvádzali? 18 údajov zmrazenia by bolo na výrobku? Ako to je? Ne, nerozumiem tomu. Podľa mňa spotrebiteľ by sa mohol aj zblázniť, keby mal čítať 18 dátumov zmrazenia jednotlivých ingrediencií. A teraz k trvanlivosti. Ak budeme trvať na tom, čo je napísané na balení, trvanlivosť hrášku je toľko, trvanlivosť zemiakov je zas iná, trvanlivosť petržlenu bude iná. Takže spotrebiteľ bude mať celý manuál, celú knižku ku každému výrobku. Tam bude pozor, hrášok vyhoďte za mesiac, fazulu za 6 mesiacov a tak ďalej. To je naozaj zaujímavé. Potom pri baleniach. Pozmeňujúci návrh 20 to vyriešil, takže nemal by tu byť žiaden problém, lebo sa veci balia, napríklad salám, keď kúpite, zabalia ho hneď tam, priamo na mieste. Ale keď salámu nakrajajú 2-3 dní predtým a vystavia ju v regáli, zase to máme inak. Máme tu problémy s etiketami v tomto zmysle, pretože Pravidlá by mali byť rovnaké pre všetky produkty. A posledná moja poznámka. Veľké reťazce, ktoré vlastnia dodávateľia, ale produkty pochádzajú od iného výrobcu, zrazu sa na etikete objaví názov dodávateľa. My sme to zamietli. My sme chceli, aby bol ten pôvodný výrobca, ktorý produkuje predaný reťazec, uvedený. Neviem, či sa toto dá vyriešiť. Poprosil by som spravodajkyni, aby sa vyjadrila k týmto mojim poznámkam. Ďakujem za slovo. Slovo má pani Pas. Ďakujem. Pokiaľ ide o potraviny, sme všetci veľmi e, citliví. E, na druhej strane však vieme veľmi dobre, že e, spotrebitelia kupujú podľa toho, koľko peňazí majú v peňaženke. Sme v druhom čítaní a preto by sme si mali vychádzať v ústretí. Máme 400 pozmenujúcich e, návrhov, ktoré však nepoukazujú na to, že by sme boli ochotní si vychádzať v ústretí. K dvom, trom bodom, ktoré sú pre mňa dôležité, e, by som sa teraz rada vyjadrila. Ide predovšetkým o označenie krajiny pôvodu e, pracujem v polnospodárstve, máme veľkú mliekáreň v oblasti Eiffel a zásobujeme e, Holandsko aj e, Belgicko. Sme tak povediac európsky zameraní. Takže označenie pôvodu teraz ide podľa e, členského štátu, respektíve podľa regiónu je ťažko realizovateľné. Takisto tu máme obrovskú e, výhodu reklamy. Pokiaľ spotrebiteľ chce vedieť krajinu pôvodu, tak sa to dá nájsť všade v Európskej únii, e, aj pri e, nakupovaní na sedliackych dvoroch. Je to možné, máme regionálne produkty, ktoré takisto ponúkame a ktoré sa dajú všade kúpiť. A pokiaľ napríklad e, na e, kečupe nie je e, údaj o tom, či tie paradajky pochádzajú z Čile alebo z inej krajiny, tak pokiaľ mi to chýba, tak si nemusím ten kečup kúpiť. Potravinársky priemysel takto získava obrovskú výhodu reklamy, ktorú bude chcieť využiť. Preto by som chcela poprosiť kolegov aj kolegyne, aby e, toto nebrala ako kľúčový bod e, pri hlasovaní. Je dôležité pre mňa, aby sme e, predovšetkým označili potravinové imitáty. Pani kolegyňa Somerová hovorí, že sa tu pracuje s pojmami ako inovácia ja osobne si myslím, že inovácia a imitát sú dva úplne odlišné pojmy a e, bola by som rada, keby sme to e, správne používali. Imitát je náhrada výrobku. Napríklad po e, druhej svetovej vojne existovala náhražka kávy, pretože skutočná káva neexistovala a pokiaľ e, by sme to tak mohli uvádzať aj u tých e, imitátov sírov, tak e, to ľudia pochopia. Ja tiež nie som za to, aby označenie bolo tak na prednej, ako aj na zadnej strane. Myslím si, že každý berie ten výrobok do ruky, ale tie údaje, ktoré sú tam uvedené, musia byť čitateľné pevne verím, že aj e, v tomto bode dospejeme k e, dobrému jednotnému výsledku. Ďakujem, pani Ajuzo. Eh, Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať predovšetkým pani Somerovej za prácu, ktorá odviedla bola to do, ťažká úloha. Súhlasím so všetkým, čo vysvetlila, ale chcela by som e, stručne hovoriť o následovnom. Pokiaľ ide o označenie, samozrejme, že musíme myslieť na vnútorný trh a nemôžeme e, povoliť národné e, výnimky, ktoré by bolo, čo by bolo dosť nevýhodné pre podnikov a podniky a samozrejme aj pre spotrebiteľov. Pri označovaní musíme nájsť rovnováhu medzi právami spotrebiteľov a tým, e, čo môžeme žiadať e, od e, podnikov, malých podnikov a firiem. Musíme si uvedomiť, akú byrokraciu to so sebou prináša. Pokiaľ ide o písmo, veľkosť písma, to písmo musí byť čitateľné Veľkosť písma preto závisí e, často aj od samotného balenia. Pokiaľ ide o otázku označenia krajiny pôvodu, pre spotrebiteľa je veľmi dôležité, predovšetkým pre čerstvé potraviny, napríklad ryby. E, toto označovanie sa musí uskutočňovať na dobrovoľnej bázi pretože e, pôvod znamená e, pridanú hodnotu pre e, daný produkt. A pokiaľ to tak vidí aj firma, tak toto označenie urobí, predovšetkým pokiaľ ide o firmu, ktorá sa nachádza v krajinách EÚ. V Európskej únii je kontrola veľmi prísna, a podmienky sú veľmi prísne E, takže toto označenie znamená pridanú hodnotu pre e, daný výrobok v členských krajinách EÚ. Teda tieto výrobky, ktoré sa vyrábajú v členských krajinách EÚ, e, sú, čo sa týka ich hodnoty, vyššie hodnotené ako, krajín, ako produkty, ktoré prichádzajú z tretich krajín. Pokiaľ výrobca dobrovoľne pridá nejakú informáciu, tak to bude zvyčajne vždy preto, že v tom vidí pridanú hodnotu pre, svoju vlas, pre svoj vlastný výrobok. Ďakujem. Pani... Merci beaucoup, monsieur le président. E, ďakujem. Dovolte mi e, zo pár poznámok, aj keď e, rozpráva už pomerne dlho. Myslím si, že náš cieľ týkajúci sa doporučení e, si vyžaduje predovšetkým správne a jasné informácie na ochranu spotrebiteľa. Nejde predsa len o spotrebiteľa, ale aj o výrobcov. Musíme myslieť na to, čo sa deje s nimi v prípade, že e, tie E, stanovené podmienky sú príliš prísne. A pokiaľ e, sú postihnuté podniky, sú to hlavne malé a stredne veľké podniky. Myslím si, že porcia by v každom prípade mala byť uvedená e, na e, výrobku. Ďalej údaje e, týkajúce sa porcií pomôžu spotrebiteľovi e, pri výbere vhodnej stravy. Pokiaľ by sme mali iba údaje týkajúce sa 100 ml, tak je to dosť zavádzajúce, pretože tá porcia e, je podstatne menšia ako tento spomenutý e, údaj. Informácia, ktorá sa vzťahuje na 100 gramov alebo 100 mililitrov, e, je, sa musí povinne uvádzať na prednej alebo na zadnej strane výrobku. Spotrebiteľ musí mať jednoducho vždycky možnosť porovnania ja som sa snažila v eh, mojom pozmenujúcom návrhu 302 nájsť kompromis v tejto otázke. Eh, Ďakujem. Budem stručná. Ide len o E, posledné poznámky k dlhej diskusii. Stanoviska boli často veľmi odlišné. Snažili sme sa nájsť riešenie skutočne komplexných problémov. Myslím si, že e, našim cieľom vždy musí byť e, záujem spotrebiteľa čo e, nie je vždy jednoduché dosiahnuť. Takže odľadnúť od toho, čo tu už bolo povedané, chcela by som povedať e, následovné. V poslednej diskusii sa pomerne e, málo hovorilo na túto tému. Ide o označovanie. To, čo sa uskutočnilo alebo urobilo v prvom čítaní, na, nebolo dotiahnuté do konca, ale tu ide práve o to, čo zaujíma e, spotrebiteľa, pretože okrem e, značky ľudí zaujíma to, kto je skutočným výrobcom. Pokiaľ na balení môžem e, zistiť, že ide o nový výrobok, je to veľmi dobré. A nie, keď to zistím až doma, keď vyložím tieto nakúpené potraviny ja si však myslím, že e, toto je pomerne dosť e, diskriminujúce. E, vieme napríklad veľmi dobre, že zmrazovanie je veľmi účinná technika, ktorá uchováva vlastnosti potravín a myslím si, že by sme nemali e, e, spôsobovať e, ďalšie náklady pre výrobcov takýchto potravín alebo celých potravinových reťazcov. Vieme veľmi dobre, že tieto údaje týkajúce sa zmrazovania tiež sa môžu odchylovať, čo spotrebiteľa zase e, zavádza, ale táto forma konzervovania je o mnoho lepšia ako iné formy konzervovania, ktoré nie sú natoľko zdravé. Myslím si, že tu sme si všetci zajedno v tom, že najdôležitejšie je to, aby e, tieto údaje boli čitateľné. Nestačí zkrátka uviesť e, len e, určitú veľkosť písma. Sú tu ešte iné údaje, ktoré potrebujeme tu musíme dospieť ku kompromisu s radou. Ďalšia vec, ktorá by bola pre mňa veľmi dôležitá, je údaj týkajúci sa e, e, toho množstva 100 gramov alebo porcie. Je to údaj, ktorý je veľmi dôležitý na to, aby sme mohli robiť porovnávanie. Existuje možnosť porovnávať rozličné výrobky a pokiaľ tam mám ten údaj o tých 100 gramoch, E, tak toto porovnanie môžem e, urobiť. Ale pokiaľ chcem vedieť, čo jem, tak e, ten údaj týkajúci sa porcie je veľmi dôležitý. Ak mám napríklad krekry, tak si jem napríklad jeden balíček a chcem vedieť, koľko kalórií takýto balíček krekrov má, alebo keď zjem čokoládu, tak tiež chcem vedieť, koľko kalórií pritom skonzumujem. ináč by som musela e, všetky takéto e, výrobky vážiť. U cestovín viem, e, koľko je tých 80, že 80 gramov je jedna porcia, ale u iných výrobkov to neviem. Takže preto je podľa môjho názoru veľmi dôležité a mnohé štúdie ktoré e, robí e, Európska rada pre potraviny a e, tie žiadajú práve tieto údaje týkajúce sa porcií. Takže ten údaj týkajúci sa 100 gramov je dôležitý, ale rovnako dôležité je mať ten údaj týkajúci sa e, porcií. Opakujem teda ešte raz, veľmi často sa stáva, že porcie sú už stanovené. Napríklad e, zjem 4 e, keksy, nepoužijem e, kuchynskú váhu na to, aby som proste odvážila, koľko tieto 4 keksy vážia. Takže pokiaľ vezmem napríklad balíček krekrov a Ehm, mám tam e, údaj e, o e, kalorickej hodnote, viem určiť, koľko kalórií som prijala. Ďakujem pekne. Je mi ľúto, že som zmeškal čas tejto diskusie, ale myslím si, že je skutočne dôležité, aby sme pokračovali v tých oblastiach, ktoré kolegyňa Vilmoc určite spomenula. My sme pracovali na spoločnom návrhu ohľadne označovania krajiny pôvodu a alkoholu, musím povedať, že návrh parlamentu pri označovaní krajiny pôvodu je lepší ako návrh rady. Je to dôležitý nástroj, aby sme vedeli, odkiaľ pochádza nejaké zviera, kde bolo porazené, táto otázka je o to aktuálnejšia, keďže komisia zvažuje a nechce predložiť zatiaľ návrh, o ktorý sme, o ktorý sme ju požiadali už viacej krát, takže uvidíme, ako oni ešte zlepšia tú svoju metodiku. No a čo sa týka alkoholu, e, tým sa zaoberala rada, preskúmala to a myslím si, že veľká časť európskych spotrebiteľov nie sú si vedomí, že keď pijú alkohol, aké veľké množstvo kalórií príjmajú. Myslím si, toto je relevantné aj z hľadiska zdravia. Musíme si uvedomiť, že napríklad, keď to prátame na kilo, tak alkohol obsahuje 1,5 krát viacej energie ako cukor. Takže keď vypijete určité množstvo alkoholu, je, máte vlastne, prijali ste podstatne viac kalórií, ako keby ste vypili limonádu. Takže dôležité je, aby sme išli touto cestou. Vidíme, ako sa to bude riešiť potom na rade. A čo sa týka niekoľkých pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložil spolu s kolegyňou Vilmo a ďalšími, chcel by som sa zamerať na návrh 152, kde ide o to, aby sa ešte viac posilnilo to zavádzajúce, aby sa bránilo tomu zavádzajúcemu označovaniu, aby sa na obale neuvádzalo niečo, čo vlastne nie je v tom výrobku. Spomeniem aktuálny príklad z našej krajiny. Napríklad určitý produkt s čučorietkami, údajne s čučorietkami, neobsahuje nakoniec žiadne čučorietky, aj keď sú uvedené na obale. Je hrozné, že orgán, ktorý sa zaoberá potravinovou bezpečnosťou vo Švédsku, nemá žiadne námietky proti tomu, že na obale sú zobrazené čučoriedky a výrobok neobsahuje žiadne čučoriedky. Takže vidíme, že tu je veľká podpora, veľká, veľká podporiť návrh 152. Nechcem hovoriť nejako dlho. Sú tu ešte určité veci, ktoré sú dôležité z hľadiska vegetariánstva a vegánstva. Toto je dôležité riešiť a potom ďalší návrh sa týkal vajec, o tom sme hlasovali v prvom čítaní. Jednoducho od roku 2012, 1. januára 2012 zakážeme chov sliepok v klietkach, preto je dôležité označovanie vajec, aby sa k nám nedovážali e, vajcia, ktoré boli získané takýmto spôsobom, aby spotrebitelia takéto vajcia, ak sa dovezú, nekupovali. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo zástupca komisie pán Mačudakis. Thank you. Ďakujem. Pán predsedajúci. Naozaj s veľkým záujmom som si vypočul rozpravu. Zdieľame názor pani Dagmar Rothberntovej, že opäť máme dočinenia s priveľkým množstvom doplňujúcich a pozmenujúcich návrhov a dúfame, že bude možné sa sústrediť na zásadné veci, aby sme mohli sa dostať ku kompromisu v druhom čítaní. Samozrejme, komisia mieni na veci zapracovať v maximálnej možnej miere. Myslím si, že mnohé problémy, ktoré sme tu diskutovali, sú zásadné a vzbudzujú obavy ctených europoslancov. Predná strana balenia je jeden takýto príklad. ste, ste si vedomi toho, že komisia podporuje pôvodný návrh v prvom čítaní o prednej strane balenia a aby bolo povinné na prednej strane balenia uvádzať 5 povinných prvkov, boli sme sklamaní, že rada nesúhlasila s týmto návrhom z našej strany. a nesprávali sa podľa návrhu komisie, ktorý mal podporu parlamentu. Podporíme akú, akékoľvek stanovisko, ktoré, ktorým parlament podporí nás a ktorý, ktoré sa týka prednej strany balenia. Teraz niečo ku krajine pôvodu. Vypočul som si rozličné názory bolo zrejme, že argumenty oboch strán sú pochopiteľné a mnohí spotrebitelia chcú mať uvedené na balení pôvod potraviny a zároveň je v niektorých prípadoch príliš zložité toto uviesť, pretože sú rozliční výrobcovia alebo je to zložité z iných dôvodov. Stanovisko, ktoré vyvstalo na rade, je naozaj ťažké s ním súhlasiť alebo ho nejako zapracovať. Myslím si, že parlament by sa mal pokúsiť prísť do akéhosi kompromisu s radou. Teraz k čitateľnosti. Sme radi, že záležitosť čitateľnosti si získala pozornosť a sme veľmi spokojní, že spravodajkyňa navrhuje aby sme podporili stanovisko rady. Pán predsedajúci, nebudem teraz hovoriť viac, pretože všetky tieto veci sú vo, vývaj- vo vývoji. Ďakujem za slovo. Takže slovo má spravodajkynia ešte, ešte pred ňou jeden rečník. Ďakujem, pán predseda napriek tomu, že sme viackrát o tom diskutovali, vidíte, že ešte stále je potrebná ďalšia diskusia. Chcela by som počiarknúť niečo, čo povedala Krista Klás. E, blížime sa k druhému čítaniu a pri druhom čítaní každý musí zvážiť, či nechce byť ochotný e, ku kompromisom alebo nie E, nielen tá protivná, naprotivná strana sa musí priblížiť k tomu druhému. Každý musí preto niečo urobiť a ja pevne verím, že zajtra v rozhovore so stieňovými spravodajcami sa dokážeme navzájom priblížiť. Budem postupovať e, chronologicky podľa príspevkov. Gladys Wilmot povedal, že e, transtuky e, musia byť v každom prípade označené na e, balení. E, transmastné kyseliny sú mi tak povediac jedno, ale ide tu aj o technický problém, pretože umelé a prírodné transmastné kyseliny sa nedajú rozlišovať tým, že sa uvádzajú e, tieto e, transmasné kyseliny, e, získavajú akýsi negatívny charakter. Takže otázka je, či chceme varovať spotrebiteľa pred tým, že sa v tomto výrobku nachádzajú transmasné kyseliny, ale tieto transmasné kyseliny sa jednoducho v mliečných výrobkoch nachádzajú Skrátka, e, umelé a prirodzené transmastné kyseliny nie je možné od seba odlíšiť. Takže už len z logiky zákaz týchto transmasných kyselín e, považujem za e, nelogický. Skrátka, vo výrobku sa nachádzajú, či to chceme alebo nie. Ale o tom sa dá ešte ďalej diskutovať, to nie je niečo, čo by nás malo viesť k zmierovaciemu konaniu. Čo sa týka veľkého množstva pozmenujúcich návrhov, k tomu musím povedať, že ako spravodajkyňa som e, takisto podala mnoho pozmenujúcich návrhov. To súvisí s tým, že Rada ministrov e, zabudla alebo zanedbala mnoho detajlov. Mnohé kolegyne a kolegovia teda podali pozmenujúce návrhy e, na základe výsledku prvého čítania a tak je to, myslím si, v poriadku Počas poslednej diskusie sme sa k tomu vyjadrili. Chcem ešte poukázať na to, že navyše k mojej správe mám, som podala ďalších 30 pozmenujúcich návrhov, ktoré sú technického charakteru. Prosím práve tieňových spravodajcov, aby to zohľadnili. Ide predovšetkým o prispôsobenie inováciám, ktoré e, vyplynuli z Lisabonskej zmluvy právna služba ma na to upozornila, že je to potrebné, aby sa to e, takouto formou ešte raz zmenilo. Takže prosím, zohľadnite to. Nejde o žiadne zmeny, čo sa týka obsahovej náplne, ale ide o technické prispôsobenie. Čo sa týka označenia krajiny pôvodu, mnohí kolegovia k tomu zaujali stanovisko. Mnohí povedali, že je to dôležité pre, e, pre spotrebiteľa. Hovorím s mnohými ľuďmi a viem, že je to dôležité. Najprv musíme povedať, že nevieme, či je to e, dôležité pre e, všetkých spotrebiteľov vo všetkých členských štátov. Existuje pomerne e, slabý prieskum zatiaľ k tejto téme označenie krajiny pôvodu a či je toto označenie krajiny pôvodu pre spotrebiteľa dôležité. E, E, z tých e, prieskumov, ktoré sa robili, e, zatiaľ vyplýva, že to pre spotrebiteľa nie je až tak dôležité. Záleží na tom, v ktorých krajinách sa tieto prieskumy uskutočnili. V niektorých krajinách to pre spotrebiteľov potrebné alebo dôležité je a v iných krajinách to zase natoľko dôležité nie je. Napríklad, čo sa týka Nemecka, tam pre väčšinu spotrebiteľov to nie je rozhodujúce. E, tam rozhoduje pre väčšinu spotrebiteľov jednoducho to, čo má v peňaženke. Chcem teda poukázať len na to, že skutočné e, vedecké e, informácie na pozadí k tomu nemáme. Takisto máme údaje od organizácií na ochranu spotrebiteľa, ale či tomu skutočne tak je, či je takýto postoj spotrebiteľa k tomu, či tú krajinu pôvodu považuje za takú dôležitú, ozaj nevieme. Označenie krajiny pôvodu e, prináša so sebou istý problém, čo sa týka e, byrokracie. Je to určite problém pre malé a stredne veľké podniky a chcem ešte raz poukázať na to, že tento potravinársky sektor na 80 pozostáva práve z malých a stredne veľkých podnikov, takže toto musíme zohľadniť a myslieť na to neustále. V konečnom dôsledku proste všetky ďalšie náklady navyše e, musí zaplatiť predsa spotrebiteľ. Aj v takomto prípade, pokiaľ by sme teda museli uvádzať na výrobku označenie krajiny pôvodu. E, tie náklady nie, nie sú výrobcovia, ale v konečnom dôsledku ich nesie spotrebiteľ Takže budeme aj tu musieť pris- e, dospieť nejakému rozumnému riešeniu. Ja osobne nemám nič proti takémuto označeniu krajiny pôvodu, ale musí to byť realizovateľné a musí to byť e, zaplatiteľné. Takže preto budeme musieť aj na túto tému ešte ďalej diskutovať aj s radou ministrov. Čo sa týka veľkosti porcií, bol tu návrh a ten návrh pôvodne pochádzal odo mňa aby sa stanovila veľkosť porcie, aby sa definovala. Je možné, že povedať, že napríklad jedna polievková lyžica je porcia, alebo napríklad jeden plátok. E, ako plátok to však môžeme e, však e, e označiť len vtedy, keď už e, je to e, takto porcované, pretože ten plátok môže mať rozličnú hrúbku. E, E, takisto e, čajová lyžička alebo polievková lyžička nie je vždycky jedna a tá istá veľkosť jednotlivých členských štátoch. E, údaj porcie a o tom sme často už diskutovali, by mal však tú výhodu, že ide o porciu, ktorú si spotrebiteľ môže predstaviť. Ak to uvádzame len v gramoch, tak je to veličina, ktorú si spotrebiteľ nevie veľmi dobre predstaviť. Čo je 25 gramov E, zemiakových e, čipsov. E, je to toľko, koľko sa zmestí do dlane, alebo je to viac. Takže v spolupráci s komisiou a všetkými zúčastnenými stranami, ako aj s organizáciami na ochranu spotrebiteľov, budeme musieť o tom ešte diskutovať. Nebude to jednoduché, ale musí to byť možné a potom s touto veľkosťou porcie môže, budeme môcť pracovať. Ja som už povedala, že nemám nič proti te, tomuto údaju veľkosti porcie, ale musíme dávať pozor, aby e, veľmi malými e, údajmi o e, porciách e, zase e, neboli e, znevýhodnené voči spotrebiteľovi. Takže na tom, tejto veľkosti porcii sme sa e, dohodli aj e, s radou e, v tabulke e, o e, energetických hodnotách e, sa e, bude tento údaj navyše tiež uvádzať. Pokiaľ, ideme, pokiaľ e, diskutujeme o tom, či sa táto, tento údaj porcie uvádzať má, áno alebo nie, e, tak e, tu ide v prvom rade, že na prednej strane výrobku sa nemá uvádzať len ten údaj týkajúci sa 100 gramov, ale v každom prípade aj táto e, hodnota, e, tá, čo znamená jedna porcia. V každom prípade by sa mala tento údaj nachádzať na prednej strane. Čo sa týka farbív, na prvom čítaní som e, sama prišla s týmto návrhom. Aj tu je potrebné určité vysvetlenie. E, mám už zoznam určitých bodov, o ktorých by som zajtra chcela hovoriť s tieňovými spravodajcami. Na dnešnom zasadnutí e, máme tiež k dispozícii jednu predlohu, Eh, organizácie, eh, čo predstavuje istý druh eh, lobizmu, čo nepovažujem za správne. Podobne tomu bolo aj počas prvého čítania. Čo sa týka farby, aj tu existujú mnohé protichodné snahy v oblasti potravinárskeho priemyslu, ale o tom budeme môcť diskutovať zajtra s tieňovými spravodajcami E, pokiaľ robím reklamu s tým, že e, týmito e, farbivami farbím, tak budím dojem, že v týchto potravinách sú napríklad je istý podiel ovocia, čo však nie je pravdou. Čo sa týka veľkosti písma a čitateľnosti textu, čitateľnosť textu požadujeme. Týka sa to teda nie len veľkosti písma, ale aj kontrastu medzi písmom a pozadím. Je potrebné poza- zohľadniť aj ďalšie aspekty. Ja som to už spomenula počas prvého čítania. V každom prípade verím, že sa dohodneme na kompromise e, budú sa tu musieť zohľadniť aj e, iné aspekty, ako je napríklad e, odstup jednotlivých e, písmen a podobne. Návrh je ten, že komisia chce záväzné predpisy alebo pravidlá pre presné určenie, čo je vlastne čitateľné a čo nie je čitateľné na výrobku otázka, aké veľké by malo byť písmo, koľko milimetrov, je tak technická otázka, že to my ako parlament absolútne nemôžeme rozhodnúť. To musia určiť špecialisti a to sa stalo. Preto si myslím, že by sme e, mali pristúpiť na návrh rady. Taktiež e, sa tu objavil návrh na veľmi malé balíky použiť, veľmi malé balenia použiť malé písmo e, a tie najmenšie balenia e, by e, mali byť vylúčené z tohoto návrhu. Takže pevne, pre, myslím, že našim názorom sa príliš neodlišujeme. Čo sa týka pani Krostet, označenie špeciálnych e, e potravín napríklad e, pre dojčence, E, to je riešené e, inde a to by sme, myslím si, mali nechať tam, kde e, to je, takže to nepredstavuje taký výrazný problém. Pani Krostec spomínala ešte sodík, musí byť možnosť uvádzať tento údaj o sodíku dodatočne alebo navyše, z vedeckého hľadiska je správne len ak sa uvádza podiel sodíka a nie podiel soli. E, Spotrebiteľ ale to lepšie chápe, ak sa tam uvádza podiel e, soli. E, ale tu ide o to, či ten sodík pochádza z prírodných zdrojov alebo nie Existujú totiž to aj iné zdroje sodíka. Sol pochádza len, e, sol má len 40 e, sodíka, napríklad e, e, e, glutamát sodný. Preto si myslím, že e, ten podiel sodíka by mal byť e, jasne označený, ale Rada ministrov sa na to nepozerá e, rovnako. Takže na vnútornom to, že musíme brať do úvahy vnútorný trh, spomenul kolega Kramer, e, myslím si to aj ja, a preto by sme nemali umožniť členským štátom robiť e, mimoriadne úpravy, čo sa týka e, potravín, pretože je to ťažko realizovateľné pre malé a stredne veľké podniky. duty free e, produkty spomenul ešte kolega Rossi. Ja som navrhla, že by ma že by malo byť možné e, tieto e, výrobky, ktoré sa predávajú v duty free priestoroch, by mohli byť označené iba v anglickom jazyku. Ja to považujem za zmysluplné predovšetkým na medzinárodných letiskách. Tam predsa nemá e, zmysel, ak je e, to označenie na výrobku len v tej krajine, e, e, kde sa e, to letisko e, nachádza. Niekto by mohol navrhnúť teda e, e tú e, krajinu, v ktorej sa letisko nachádza, plus v anglickom jazyku. Ale ja si myslím, že vy, anglický jazyk by stačil. Potom e, e, jeden kolega spomenul e, situáciu v multiplex e, e, kinách. Myslím si, že to máme podchytené v jednom z úvodných ustanovení. Vrátim sa ešte ale ku kolegovi Rosimu. Denná spotreba dospelej e, ženy. Neviem, či som to správne e, pochopila, on procesoval proti tomu, že, sa, e, nema, ne, že by sa nemal uvádzať e, len e, podiel v kalóriách treba pre dospelú ženu, ale aj u muža, ale tieto hodnoty sú potom odlišné. Takže osobná denná spotreba sa môže odchylovať tak u muža ako aj o ženy a takisto závisí aj na e, veku. Ďalej sa tu uvádzali údaje týkajúce sa e, zmrazovania, e, hlavne u výrobkov, ktoré pozostávajú z viacerých komponentov. O tom sa ešte diskutuje. Určite dôjde k objasneniu tohoto problému. Ten problém je známy. Dátum zmrazenia však je dôležitý predovšetkým v súvislosti s mesom a to bol práve dôvod, prečo tento pozmenujúci návrh bol podaný. Kolega Rossi sa tiež ďalej pýtal, e, čo sú e, vlastne e, čerstvé polotovary. Nebalené produkty z toho vylučujeme, ale Existujú e, výrobky napríklad, e, ktoré e, v supermarketoch nájdeme, napríklad balené zeleninové šaláty. Ďalej tu ide o údaj, ktorý výrobcu supermarkety napríklad majú výrobky od určitého výrobcu, ale potom na tento výrobok uvádzajú e, svoj vlastný štítok. Niektorí výrobcovia sami e, tvrdia, že nechcú, aby sa na tom výrobku e, nachádzal ich názov, ich firmy, pretože dodávajú trebárs ten výrobok pre viacero firiem alebo do viacerých supermarketových reťazcov a tvrdia, že pokiaľ by trvali no na tom, aby na takýchto výrobkoch e, uvádzali e, svoje e, meno, názov vlastnej firmy, pretože tieto výrobky sú lacnejšie ako ich originálne výrobky. To znamená, že ľudia by už nekupovali ich pôvodné výrobky pod e, tým pôvodným názvom, pretože tieto výrobky sú drahšie a kupovali by proste e, tieto výrobky v supermarketoch a takto by tá firma na to menej zarobila. To je jednoducho realita. Zdá sa to byť ozaj zvláštne, ale je to skutočne tak. A preto budeme musieť na takéto situácie e, brať ohľad. Ešte sa vrátim ku Kriste Klas, čo sa týka označovania imitátov návrh bol e, napísať náhradný sír, náhražka síru, ale e, to nie je možné, pretože to jednoducho nie je sír. Napríklad e, imitovanú šunku e, nemôžeme označiť ako šunku e, Takže zatiaľ je dosť ťažké nájsť eh, riešenie eh, pre eh, túto záležitosť, ale verím, že sa nám to riešenie nájsť podarí. Toľko teda k tým bodom, ktoré boli oslovené v diskusii. Ešte záverom by som rada počiarkla následovné. Mali by sme sa snažiť o to, aby sme dospeli čo najrychlejšie k druhému čítaniu, aby sme sa v na tom druhom čítaní e, dohodli, aby nebolo potrebné e, zmierovacie konanie. E, nemôžeme sa spoliať na to, že to zmierovacie konanie skončí pozitívne. Môže aj stroskotať v prípade, že stanoviská sú príliš odlišné a protichodné. Preto pevne verím, že sa nám podarí nájsť aj kompromisné riešenie aj s radou ministrov. Pokiaľ nie, e, tak e, e, spotrebitelia budú musieť čakať minimálne 10 rokov na lepšie označenie výrobkov a to si nemôžeme dovoliť. Ďakujem pekne, keď mám malo času. Musím povedať, že môžem dať slovo už iba na krátky komentár Ďakujem pekne, čo sa týka označovania krajiny pôvodu pri potravinách. Ja som sa účastnil v stretnutia v Hongkongu, kde bolo 152 štátov a sme sa zhodli na tom, že môže byť označovanie krajiny pôvodu. Napríklad, aj keď pánska šunka sa vyrobí v eh, Kanade, musí tam byť uvedené, že to bolo vyrobené v Kanade. Áno, takáto situácia môže nastať. No a nie je žiaden dôvod, prečo by to supermarkety nemali chcieť, prečo by to neznamenalo žiadne náklady. Bolo by takéto označovanie, prečo môžete predávať talianské víno, francúzske víno, akékoľvek. Nie sú tam žiadne právne prekážky, čo sa týka VTO. To bolo jasne povedané v Hongkongu, aj keď Doha zlyhala, toto je mohlo fungovať a podľa mňa mali by sme mať označovanie krajiny pôdu, nie sú s tým žiadne problémy. Ďakujem pekne a teraz ešte vám poviem, že hlasovanie, ja som povedal, že neotvorím žiadnu novú rozprávu, jednoducho ináč neprejdeme našim programom. No dobre, tak na 30 sekúnd vám dám slovo. Ďakujem pekne. Na adresu kolegu Sturdyho môžem povedať, že nie je to také zložité pri súrových produktoch, čerstvých produktoch, to isté, ale ten veľký problém, o ktorom sme diskutovali, je, ako označovať spracované produkty. To je samozrejme úplne iná vec. Názory sú tam rôzne. Niektorí chcú, aby sa tam označovalo meso, niektorí chcú, aby sa označovala hlavná prísada. A to je mimoriadne zložité. A koniec koncov to zdôrazili viaceré strany, spomenula to aj komisia, rada ministrov. Dobre, však o tom budeme ešte ďalej diskutovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasovať budeme 19. apríla a na plnárku sa to dostane v júli. Teraz sa dostaneme k ďalšiemu bodu nášho programu, čo je vykonávací akt o potravinách krmive z Japonska po nehode o Fukushime. A teraz by som dal slovo zástupcovi komisie, pán Flu, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako iste viete, predseda komisie Barózo povedal minulý týždeň v Štrasburgu, že my si zosúladíme naše opatrenia, ktoré prijala komisia 25. marca s opatreniami, ktoré prijali japonské orgány následne po nehode v Fukushime. Včera komisia schválila určitú zmenu. Je to také opatrenie, ktoré sa zameriava na tie hodnoty, ktoré sa týkajú toho, čo namerali e, japonské orgány. Ide tu o jód a cezium. Dôležité je, aby potraviny a krmivá dovezené z Japonska, tak pre ne platili tie isté pravidlá, ktoré platia pre vnútorný trh v Japonsku. Toto bola určitá kritika, keď sme prijali naše prvé opatrenia, že naše úrovne, ktoré sú iné od, odlišné, odlišné od japonských úrovní, by mohli viesť tomu, že by takéto tovary sa nemohli k nám doviesť. Toto nové opatrenie nemení nič, čo sa týka potreby certifikácie dovozov z Japonska to znamená, že takéto výrobky musia mať certifikát japonských orgánov, že splňajú príslušné opatrenia, sú označené, že pochádzajú z ktorej oblasti, z dotknutej oblasti prípadne. A pri vstupe do EÚ sa samozrejme ešte vykonávajú náhodné testy. Čo sa týka tohoto zosúladenia, sú tu navrhnuté tieto opatrenia zodpovedajú primeranie rizikám a mali by sme zároveň uznať, že Japonsko od začiatku informovalo komisiu o opatreniach, ktoré prijali. Informovali o tom, že nikdy nepovolili také produkty, ktoré nie sú povolené na japonských trhoch a tým pádom nemohli byť dovezené do Európskej únie. Ako som povedal, my sme testovali tu, ten súlad medzi tými testami, ktoré sa vykonali v Európe pred vývozom, či sú v súlade s testami, ktoré sa vykonajú v Európskej únii. Takže sú tu takéto možnosti, tu predbežné opatrenia, dôležité porovnať úrovni. Úrovne uvidíme, či sa budú uplatňovať dlhšie dobu v Japonsku. Chcel by som ešte zdôrazniť, že členské štáty v súčasnosti testujú dovozy z Japonska. Tie výsledky, ktoré máme doteraz, poukazujú na to, že vo väčšine testov sa zistili buď žiadne zvýšené hodnoty, alebo iba veľmi nízke. Predseda komisie Barroso oznámil, že tie úrovni, ktoré sa opierajú o príslušné nariadenia Európskej únie, sa budú revidovať e, vedcami najbližších týždňov a mesiacov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. A teraz pani Dagmar Odbierend. Ďakujem pekne, pán predseda. Našťastie takéto príkladov je čoraz menej, ale toto je jeden príklad, kde v rámci komisie ľudia stratili kontakt s realitou. A musím povedať v plnej miere. Musím priznať, že som bola úplne šokovaná, keď som pred tý, niekoľkými týždňami videla, že Európska komisia predložila pravidlá, ktoré majú 25 rokov. Pozreli si to, povedali, že však prečo platí to dnes, môžeme to opätovne predložiť. No chcela by som povedať otvorene jednu vec. Nehovoríme tu len o tom, aké sú hraničné hodnoty a ktoré sú z hľadiska vedcov nebezpečné pre zdravie. My vieme preto už dávno, že vedci ani v rámci Európy sa nevedia zhodnúť. A to, čo nám odporúčila EFSA v minulosti, nie je vôbec nesporné, vzhľadom natočiť o GMO alebo niečo iné. Takže ak ide o takúto veľmi citlivú tému, ktorá sa týka, eh, že by potraviny obsahovali cézium, jód alebo iné nebezpečné látky, keď vieme, že európska verejnosť je veľmi znepokojená, kde si kladú otázku, že či môžem kupovať obec rýžu, zelený čaj a tak ďalej, tak komisia nám tu predloží také pravidlá, ktoré platili pre Černobyl a vlastne ani vtedy neboli dostatočne dobré. Som skutočne šokovaná a musím povedať, že možno, že v tomto generálnom riaditeľstve bolo dôležité mať lepší kontakt s s normalitou a s poslancami a možno vnímať realitu v Európe. Ja som šokovaná, že potom to trvá niekoľko týždňov, im sa situácia trošku upokojí a potom sa povie, že a, možno to nie je, možno to nie je dobré, keď majú podstatne laxnejšie hodnoty ako Japonci. No, dobrý nápad, na to ste mohli prísť aj skôr, nemuseli ste to eh, dať predsedovi komisie, by zasiahol, lebo z hľadiska komunikácie je to úplná katastrofa. Ako to chcete vysvetliť občanom, že sa takto zle pracovalo a takáto koncentrovaná hlúposť, prepáč, že to vám musím povedať, na, musím to povedať na adresu komisie, keďže posledné roky sme dobre spolupracovali, ale túto sa pracovalo veľmi zle, necitlivo, bez kontaktu s realitou. No a potom, že na vašom generálnom riaditeľstve sa nezhodnete, prepáčte, že na vás túto útočím, ale by som útočiť na komisára, ale že vlastne ani sami na to neprídete. A keď pán Barozo, ktorý nie je stelesnením ochrany spotrebiteľov, to vôbec nie, on musí povedať, že to je zlé z hľadiska imidžu, z hľadiska komunikácie. Japonci majú prísnejšie hodnoty ako my, predsa tam nie je niečo v poriadku, bola to odvedená zlá práca. A keď teraz prídete k sebe a potom poviete, že no uvidíme, ako budú výsledky vedeckého výskumu, my budeme postupovať obozretne, Musíme ale povedať, že toto je niečo, čo je neznáme mnohým vedcom. Princíp obozretnosti, to nepoznajú niekedy na EFSE, preto je dôležité si uvedomiť, že predtým, ako niečo spravíte, je dôležité sa aspoň trikrát zamyslieť a možno by bolo dobré sa obrátiť na iné generálne riaditeľstva, ktoré sú v každodennom kontakte s otázkami ehm, potravinovej bezpečnosti, aby ste sa spýtali, či to, čo ste spravili, bolo vôbec rozumné. Ďakujem. Slava má pani Krostet. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Mám otázku alebo aj dve. Neviem, či sú realistické, ale keď hovoríme o radioaktívnom odpade vo vodách Tichého oceánu, ryby pravdepodobne nepoznajú hranice a dokážu preplávať aj dosť dlhé vzdialenosti. Tak e, si kladiem otázku, či tie ryby, ktoré budú vylovené v japonských teritoriálnych vodách, dobre, tie sú, to je jasné, ale čo keď kontaminované ryby budú aj medzi tými, ktoré sa vylovia v Číne. To je iba tisíc kilometrov od, zo severu Japonska. Iste mi poviete, že prevládajúce vetry vanú opačným smerom. Ale myslím si, že tu máme problém. Naozaj máme záruky, že rybárenie vo vodách, ktoré sú vzdialené od Japonska, sú naozaj také, že tam kontaminované ryby nemôžu byť? To je moja otázka komisii. Kladím si otázku, či komisia vedela zopak- zopakovať, o aké nariadenie tu ide. Ide o 39 alebo 45, lebo ide o to, že komisia to vlastne neschválila. Mali by sme postupovať tak, ako hovorila Dagmar od predsa nemôžeme použiť 25-ročné hodnoty, ktoré sú sporné a okrem toho sa tu môžem položiť, môžete položiť ďalšiu otázku, že 25 rokov sa neuplatňovalo toto nariadenie, predsa musíme si uvedomiť, že čo sa týka hodnoty, nie sú vždy rovnaké a ako vysvetlím verejnosti, sa nezvyšili žiadne hraničné hodnoty. Podľa mňa to bola zlá komunikačná politika. No ale ako bolo povedané, tieto staré hraničné hodnoty sa opierajú na to, čo povedal pred 20 rokmi IAEO. To znamená, že uplatňovala, ak by sa uplatňovala rovnaká politika v oblasti napríklad aj pre olovo, tak by sme mali podstatne iné hodnoty, ako máme teraz. No a jednoducho je to tak, že keď vystavíte 10 osôb zvýšeným dávkam radioaktivite, dosiahnete asi iné výsledky, ako keď vystavíte radioaktivite 10 miliónov ľudí. Takže čo sa týka exaktnosti, e, je to veľmi zložité. Tu predsa ide aj o politické rozhodnutie, to, že ako posúdime riziko, ako chceme prípadne zvýšiť riziko, to, je, to si treba uvedomiť. Čo, čo sa týka expozície chemikáliam alebo iným nebezpečným látkam, niekedy stačí málo a potom e, je to nebezpečné. Takže toto je všetkým politické rozhodnutie, aby sme stanovili, aké veľké riziko chceme povoliť. Musíme si uvedomiť aj to, aké hodnoty sa uplatňujú v Japonsku, ako napríklad aj v USA. Dôležité je to, že sa, aby sa rýchlo reagovalo, aby sa uplatňovali japonské hodnoty a teraz by sme chceli, aby to bolo vlastne e, toto nariadenie aktualizované, prispôsobené. No a mňa by zaujímalo, že do 30. júna, aké plánujete trvalé riešenie v tejto oblasti? Ďakujem. za normálnych okolností e, veľmi e, často e, kladiem e, komisiu na e, pranier, ale nie vždy to bolo teda s, e, v tejto súvislosti e, správne prezentované. My sme jednoducho až do Fukushimy nepotrebovali takúto úpravu. Po Černobyle e, sme vychádzali z toho, že to bolo nešťastie, ku ktorému došlo v Európskej únie a zamorenie e, by bolo pomerne vysoké, preto sa jednoducho tieto hodnoty zvýšali. Či to je správne alebo nie, nechcem teraz hodnotiť to, že komisia vyťahla potom túto správu, považujem za správne, pretože pokiaľ by tak neurobila, tak by sme nemali žiadnu úpravu. Takže tento krok bol správny. Ale to, že e, posledných 20 rokov na tom nepracovala, to možno komisii vyčítať, ale veľmi by ma zaujímalo, ako bude potom vyzerať e, e, výsledok. Myslím si, že E, my s Dagmar sa poznáme e, veľmi e, dobre. Zelení sa predsa proti tomu ozvali a namietali, ale to, že komisia je teraz tým Čiernym Petrom, to ja tak nevidím. To by ale komisii nebolo brániť tomu, aby aktívne na tom pracovala ďalej. Takže v tomto prípade má skôr moje sympatie komisia nemôžem byť jednoducho stále everybody's darling. Dnes s ním jednoducho nie som. Volevo sottolineare un po' anch'io il, eh, questa necessità. Chcel som sa vyjadriť. Myslím si, že treba zakročiť a uplatniť to, čo sme sa naučili z Černobylu. Konkrétne vzniká potreba komplexného rámca aké dávky, akými dávkami radioaktivity je ohrozená populácia a akými, akými rizikami. je populácia ohrozená takými, ktoré sa týkajú potravín. Treba naozaj pozorne sledovať kontamináciu, prípadnú kontamináciu potravín, ktoré sú spracovávané a chcem tým povedať, že je tu problém, keď v jednom balení je viac druhov mesa alebo rýb, vďaka takémuto niečomu by sa mohol eh, radioaktivitou postihnuté meso alebo ryby šíriť. Potrebujeme komplexnejší pohľad na vec. Na jednej strane máme kontamináciu procesov a na druhej šírenie kontaminácie do, do organizmov ľudí. Takže interné dávky, ktoré môžu byť vyvolané vystaveniu radioaktívnym látkam. Také, takýto problém by sme mohli riešiť na základe skúseností z Černobylu, ale je jasné, že treba dbať aj na ďalšie veci. Pravdepodobne tu môžu byť rozdiely pretože teraz uh, sú tu odlišné radioaktívne prvky, než boli v dobách, kedy sa odohral incident v Černobyle. Práve preto by som rád požiadal komisiu o odpoveď na otázku, aké, aké zmeny, akú novelizáciu mieni vykonať e, v predmetnej právnej norme, pretože nehody v Černobyle a vo Fukushime sa líšia a čo mieni urobiť najmä s ohľadom na potraviny, ktoré sa spracovávajú teraz inak, napríklad konzervované e, potraviny, ktoré sa šíria po svete. A teraz opäť komisia. Ja som si vypočul kritiku, ktorá tu odznela pani Rodbieren, ja chcem len objasniť, že nehovoríme o agentúre EFSA, ale že skôr agentúra Euratom má e, tú pôsobnosť nad týmito záležitostiami. A chcem odpovedať k, na otázku, čo mieni komisie robiť e, s možnou kontamináciou rybných výrobkov. E, Minulý piatok sme o tom hovorili, keď sa predmetné opatrenie odprezentovalo členským štátom a dali sme odporúčanie, aby vznikol taký systém, kedy členské štáty tiež si budú monitorovať náhodným e, vzorkovacím spôsobom rybné produkty, aj konzervované rybné produkty, a to v bode vstupu vstupu do EÚ, pretože zatiaľ nemáme žiadne indikácie ani žiadne výsledky, že by do Európy sa dostali možné kontaminované ryby z postihnutej oblasti. Ale e, odporúčame, že treba na, naozaj ryby, ktoré končia v EÚ, skúmať ďalej. Minulý týždeň sme prijali ďalšie opatrenia, o ktorých sme znova hovorili včera. Tieto opatrenia sa týkajú aj rýb, ktoré boli vylovené na pobreží, aj v moriach ktoré sú, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Čiže ryby, ktoré sú v týchto špecifikovaných oblastiach vylovené, sú kontrolované aj v Japonsku, aj po, po dovoze e, na hraniciach EÚ sú tiež kontrolované. Teraz k bodu, k otázke, čo mieni komisia urobiť s medznými hodnotami Eh, ja viem, že nariadenie z roku 54 to je naozaj staré nariadenie, ale existuje zmluva o agentúre Euratom. Požiadali sme túto agentúru, aby skontrolovala tieto hodnoty a odpoveď dostaneme do budúceho týždňa. Zatiaľ musím pracovať s tými hodnotami, ktoré sú v nariadení 3954 alebo s tými hodnotami, ktoré aplikuje Japonsko. A otázka týkajúca sa potravín a najmä konzerv. Tieto potraviny podliehajú takej istej kontrole ako ktorý, ktorákoľvek iná potravina aj krmivo pochádzajúce z Japonska. Toľko z mojej strany. Všetko z pacifickej oblasti, čo sa týka lovu rýb a konzervární rýb. A tam sa robia kontroly a ďalej aj členské štáty EÚ sa im odporúča, aby si sami robili ďalšie kontroly na svojich hraniciach. Krátka následná otázka od ďalšieho rečníka. Dagmar a ja sme sa pýtali, hovoril pán Karl Schlitter, na to, že nielen odborníci z Euratomu by mali stanovovať medzné hodnoty, ale aj onkológovia, lekári a ďalší by sa mali vyjadriť k tým veciam, ktoré sa týkajú ľudského zdravia a nielen radioaktivity. Pretože by mali byť ďalší odborníci, ktorí nie sú prepojení s jadrovým priemyslom, mať možnosť sa vyjadriť. Má slovo komisia, hovorí predsedajúci. Radil som sa s kolegom z DG Energy, ktorý je odborníkom. Odborníci energetici, vrátanie tých odborníkov, ktorých špecializácie ste spomenuli vy, sa radia spolu. Tam nie sú len technici, len inžinieri, sú tam odborníci z rozličných ďalších špecializácií, ktorí odporúčajú. Ale zatiaľ DG Sanko na komisii nebude sa pýtať organizácie agentúry EFSA na túto tému, iba Euratomu. Tak, slovo má Dagmar Rodbieren. Samozrejme, že viem, že EFSA nie je kompetentná e, v tejto e, záležitosti a preto som sa pozerala e, na DG Priemysel teda zástupcu DG Priemysel EFSA som uviedla len ako príklad, preto, že vedci veľmi často e, svoje rozhodnutia, pokiaľ ide o medzné hodnoty, e, nepodliehajú skúmaniu e, z hľadiska alebo z e, pozície princípu prevencie. Chcela by som kolegov z DG E, energetika a priemysel e, pozvať, e, aby sme sa pozreli na to, že bez ohľadu na to, čo si myslia experti z Euratomu, čo sú medzné hodnoty z politického hľadiska, nebude možné, aby tieto medzné hodnoty boli nižšie ako medzné hodnoty v iných krajinách sveta, predovšetkým v Japonsku. Skrátka, toto musí byť správa, ktorú musíme postúpiť ďalej. Počula som, že e, mnohí e, sa e, v komisii divili tomu, že túto úpravu od Černobylu sme jednoducho nepovažovali za dobrú alebo dostatočnú. A ochota zvýšiť tieto hodnoty nebola daná. Bez ohľadu na to, čo zistíte. Skrátka, vždycky to budú e, hodnoty, ktoré e, budú laxnejšie v porovnaní s tým, čo sa e, zistia v námera v Japonsku. Eh, Dovolte mi vyjadriť sa konkrétnejšie. Keď som bol mladý, to už bolo pred nejakým časom, niekoľko desaťročí dozadu som sa venoval radiologickej ochrane aj jadrovej bezpečnosti a dovolte mi informovať vás o jednej dôležitej veci. Euratom ako agentúra prirodzene sa zaoberá aplikáciou istých pravidiel, ktoré však pochádzajú e, z priemyselných odvetví mimo tohto priemyslu a hovorím o radiologickej ochrane. Radiologická ochrana je samostatný sektor, je to nezávislý orgán v tomto sektore je tu, ktorý hral veľmi dôležitú úlohu pri špecifikovaní jednotiek merania a kritérií, ktoré treba aplikovať. Konkrétne radiologická ochrana sa zaoberá a vyvinula koncepciu poškodení organizmu, ktoré pri závažnom vystavení radiácií môžu mať vážne následky a pri nižších e, dávkach žiarenia je iba istá pravdepodobnosť, že sa vyvinie nejaké somatické ochorenie. Takže nejde tu o priamy dôsledok toho, že sa organizmus vystaví žiareniu, pretože naozaj e, závažnosť vzniknutého ochorenia je v priamej úmere k výške dávky radioaktívnej. Pri nižších dávkach hovoríme o pravdepodobnosti, že sa niečo stane a táto pravdepodobnosť je takisto úmerná veľkosti dávky. Takže to sú dve rôzne veci, dva rôzne argumenty, ktoré tu treba zvážiť. Pretože na jednej strane hovoríme o priamom poškodení organizmu žiarením a v druhom prípade o pravdepodobnosti vzniku nádorov alebo genetických poškodení. Sú to e, základné otázky, ktoré si treba položiť a ja to tu jednoducho teraz hovorím len preto, aby sme boli naozaj vedecky presní a aby sme lepšie a objektívnejšie vedeli posúdiť alebo zadať štúdie, ktoré by posúdili eh, prípadné nebezpečenstvo. A samozrejme tu potom existujú pravidlá celkovej všeobecnej ochrany obyvateľstva, Tieto riadi Euratom a platia pre Európsku úniu. Slovo má opäť komisia. Poznačil som si, čo, sa, čo tu odznelo a samozrejme súhlasím, ja nie som odborník na jadrovú energetiku, ale som si vedomý týchto rozdielov, najmä toho, že je veľmi nemožné, že je nemožné sa vyjadriť, aké budú priame dôsledky nejakej konkrétnej dávky. Musíme sa spoliehať len na to, čo sa udialo v minulosti a na pozorovania. Spolieham sa na odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadria, na monitorovanie a kontroly, ktoré budú si robiť členské štáty EÚ a sme v stálom kontakte s japonskými orgánmi. Takisto sme sa venovali otázke rybolovu v Tichom oceáne v príslušnej oblasti, takže komisia okrem toho zadala ďalšie testy, ďalšie skúšky a len čo bude dostatok dôkazov, že zatiaľ stanovené medzné hodnoty nie sú dostatujúce, tak zakročíme a znovu preskúvame celú otázku. Ďakujem za slovo. Ďakujeme, hovorí predsedajúci a koordinátori dnes popoludní sa tiež budú venovať tejto téme. To je koniec dnešného zasadnutia, ktoré bude pokračovať dnes popoludní.